Dear colleagues, if you want to take your places, we can make a... Vážení kolegovia, poprosím vás, aby ste sa posadili a potom by sme mohli začať. Nepochybne, že počas nasledujúcich minút budú prichádzať ďalší eh, členové, ale je dôležité, aby sme dodržovali čas. Vážení eh, poslanci, vážení rečníci, dámy a páni, pre mňa je veľkým potešením, že vás môžem privítať na tomto vypočutí venovanom Úradu Európskeho prokurátora Ehm, otázke Eurojustu. Máme tu pána Airi Izermana, e, namestníka generálneho rediteľa e, v oblasti mm, realizácie spravodlivosti a práva. Ministerstvo bezpečnosti a spravodlivosti Holandska zastupuje holandské predsedníctvo pani ehm, Ingeborg Gressle, predsednička výboru pre kontrolu e, rozpočtu. Vítam vás maj, moja kolegyňa Silve Ivon Kaufmann, aktívna členka výboru eh, LIBE, ktorá sa venuje týmto záležitostiam, pán Nikola Francen, pre, zastupca holandského predsedníctva, je predsedom pracovnej skupiny rady e, vo veci nariadenia EPPO a napokon e, pani Aleksandra Žuršrode z Európskej komisie vykonáva úlohu rediteľa, mm, generál, rediteľ generálne rediteľstve pre mm, trestné právo a spravodlivosť Máme tu aj skupinu rakúskych novinárov. Srdečne vás e, vítame. Pozval nás e, kolega, pán poslanec e, Becker. Som presvedčený, že pre vás to bude veľmi zaujímavé. A zda nie je také zaujímavé, o čom ste písali u seba doma, ale urobíme maximum na to, aby ste sa tu cítili dobre. Milí kolegovia, pre parlament zredenia tohto úrodu bolo e, dôležitým krokom pri vytvorení európskeho priestoru pre spravodlivosť a je to dôležitý nástroj pre boj e, proti e, porušeniu finančných záujmov Európskej únie. Odkedy návrh komisie bol schválený v júli 2013, parlament vyzval radu, aby zabezpečila transparentnosť a demokratickú legitimitu s tým, aby pravidelne informovala parlament, e, e, viedla konzultácie a zohľadňovala stanoviska parlamentu. Je to predpokladom na schválenie nariadenia EPPO. E, v tomto smere parlament schválil dve uznesenia, jednu v marci 2014 a druhú v marci 2015, kde sme zdôraznili e, potrebu, e, aby úrad prokurátora bol nezávislý a mohol účinne konať, aby bolo jasné rozdelenie kompetencií medzi týmto úradom a vnútroštátnymi orgánmi. V tomto smere by som vám chcel pripomenúť, že úrad Európskeho prokurátora by mal mať kompetencie v prípade trestných činov súvisiacich s podvodom, e, ktoré porušujú finančné záujmy Európskej únie, ako e, sa to upravuje v návrhu smernice o boji proti podvodom tzv. smernice PIV. Schválenie tejto smernice je predpokladom e, na to, aby sme vydrili súhlas so schválením tohto nariadenia. Ako viete, rokovanie ohľadom EPPO v ráde stále pokračuje a že rada e, navrhuje dôležité e, zmeny voči návrhu komisie. Úrad prokurátora bude e, sa skladať zo zastupcov jednotlivých členských štátov. Budú tam zastupcovia vnútroštátnych prokuratúr. V prvom zasadnutí budeme hovoriť o kompetenciách EPPO, o tom, ako dokáže efektívne riešiť finančné trestné činy. Pre parlamentu treba povedať, že e, justičná spolupráca e, prostredníctvom Eurojustu je príkladom úspechu. Je to veľmi dôležité pri zaistiovaní a rešpektovaní základných práv, najmä pri zaistení e, a zaručovaní práv obvinených a podozrivých. Pre nás je to veľmi dôležitá priorita. Vážení kolegovia, vzťahy medzi EPPO, Eurojustom a OLAFom tiež e, sú mimoriadne dôležité. Musíme jasne rozlišovať medzi príslušnými úlohami týchto e, troch inštitúcií, pokiaľ ide o ochranu finančných zájmov únie. Musíme zabezpečiť aj tesné prepojenie medzi týmito inštitúciami, aby boj proti e, e, trestným činom e, pokrývaných piv bol účinný. To bolo, bude témou prvého zasadnutia pre parlament nariadenie EPPO zaistuje e, koherentnú právnu ochranu podozrivých a obvinených Mm, na základe mm, e, mm, úpravy procesných práv práva právo na e, nápravu musí byť zistené za každým a preto e, akékoľvek rozhodnutie Európskeho úradu musí byť kontrolované súdnym systémom je to e, e, stanovenie príslušných e, súdov je zložitá vec a o tom budeme diskutovať v rámci poslednej časti dnešnej schôdze. Som rád, že môžem tu privítať zástupcu holandského predsedníctva, konkrétne pána Arie Izermana, námestníka generálneho riaditeľa E, e, pre oblasť spravodlivosti a uplatnenie práva zastupuje aj e, holandské predsedníctvo. Takže pán Ejzerman, vystúpite ako prvý. Ďakujem veľmi pekne, vážny pán predseda, ctení e, europoslanci, vážené dámy, vážení páni. Rád by som začal svoje stručné úvodné slovo tým, že sa ospravedlňujem za to, že pán minister von der Stur, predseda Rady pre spravodlivosť a vnútro, žiaľ sa nemohol zúčastniť tohto podujatia, pretože má neodkladné mm, povinnosti v Národnom parlamente. A teraz k hlavnej téme dnešného vypočutia EPPO. E Zrejme vás poteší, že holandské predsedníctvo urobilo maximum na to, aby sme dosiahli hmatateľný pokrok e, v rámci e, našich vyjednávaní. Samozrejme, že sme nadviazali na činnosť predchádzajúcich predsedníctiev. A dovolím si tiež povedať veľmi skromne, domnievam sa, že mm, dosiahli sme e, značných úspechov v tomto smere preto všetkým sa nám takmer podarilo dosiahnuť dohodu, pokiaľ ide o finančné záležitosti, personál a všeobecné veci e, v rámci príprav na zasadnutie Rady pre spravodlivosť a vnútro 11. marca. A e, mali sme veľmi užitočnú diskusiu ohľadom e, operačných výdavkov. Po tomto zasadnutí Rady pre spravodlivosť a vnútro sme konkrétne diskutovali o systéme riadenia jednotlivých prípadov e, v úrade. E, hovorili sme o viacerých úpravách ochrany údajov, ktoré musí byť v súlade s platným legislatívnym balíčkom. Hovorili sme aj o alternatívach trestného stíhania. E, formálne sa o tom hovorí transakcie. Otázka ochrany údajov sa ukazuje byť pomerne komplikovanou vzhľadom na stanovisko niektorých členských štátov ktoré vyjadrujú e, znepokojenie ohľadom možného stretu medzi e, pravidlami pre ochranu údajov, e, ktoré upravujú činnosť úradu Európskeho prokurátora a vnútroštátnou trestnou úpravou. Budeme robiť, čo sa dá, aby sme našli riešenia, avšak táto záležitosť je možné, že si vyžiada ďalšie diskusie na politickej úrovni až potom dosiahneme nejaký pokrok. Po zasadnutí e, rady 9. júna e, kde predložíme to, čo už bude pripravené pre rokovania ministrov ako čiastočný všeobecný prístup a potom už bude na nastupujúcom e, slovenskom predsedníctve, aby uzavrelo takéto rokovania. Je však dôležité mať na zreteli, že ide o veľmi komplexnú záležitosť a sú tu nerovnaké nástroje a vyhranené nástroje členských štátov e, a takisto Európskeho parlamentu, ale aj národných parlamentov. A zrejme vás neprekvapí, keď poviem, že aj holandský parlament veľmi pozorne sleduje tento spis a stále má kritické názory ohľadom e, úradu Európskeho prokurátora. A v tejto súvislosti by som chcel podotknúť, že E, e, rada konala e, na princípe spolupráce s tým, aby sa úrad Európskeho parlamentu sa zaradil takým spôsobom, aby čo najviac členských štátov sa zúčastnili na jeho činnosti. Predsedníctvo je presvedčené o tom, že to bude kľúčové tak pre účinnosť, ako aj kredibilitu budúceho EPPO. A bude to zohrávať a bude to mať obrovský význam pri tvorbe účinných reakcií EÚ na podvody, v ktorých EPPO bude zohrávať dôležitú úlohu. Dovolte mi uistiť vás, že všetky delegácie na rade si pozorne preštudovali uznesenie Európskeho parlamentu a odporúčania boli pozorne zvážené v priebehu rokovaní. Ja Dúfam, že budete mať dobrý prehľad o vývoji od začiatku nášho predsedníctva a rád by som na záver povedal, že sa teším na zaujímavé vypočutie a ďakujem vám za vašu pozornosť. Ďakujem veľmi pekne. No a teraz sa prejdeme k časti číslo 1, kompetencie EPPO v boji proti podvodom. No, otvoríme prvý panel. Vítam pani Ingeborg Gressle, ktorá je predsedničkou výboru pre kontrolu rozpočtu. Ingeborg, nech sa páči, máte slovo na 10 minút. Áno, ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcela skutočne srdečne poďakovať za to, že táto dôležitá téma sa dostala na program, pretože myslím, že neustále sa o tom hovorí a to vedie k úspechu holandské predsedníctvo sa veľmi snažilo, my, sa, my si to veľmi vážime, bez toho by to vôbec nešlo. No a preto sme aj optimisticky naladení a mňa potešilo, keď ste povedali, že chcete uzavrieť rokovanie ešte počas slovenského predsedníctva. To je pre nás všetkých vynikajúca správa, pretože už eh, viac rokov na to čakáme no a po ročnom takte neustále počítame, kto je teraz na rade, ak to by to mohlo ukončiť. Takže ďakujeme veľmi pekne a môžete sa spolahnúť na podporu nášho výboru pre kontrolu rozpočtu. Ehm, no, ja som, ja som spoluspravodajkynia s pánom Lópezom Aguilar, Aguilarom, pani Sipel sa na tom podielala a som rada, že ehm, výbory sa na tom eh, podielajú. Nož naredenie EPPO a smernica o trestnoprávnom boji eh, proti proti podvodom, teda smernica PIF, sú prepojené, pretože e, smernica PIF hovorí o materiálnych e, kompetenciách e, prokuratúry. No a v článku 17.1 súčasného návrhu textu rady o EPPO je vyjadrená, no kde sa opisuje, že sú obe prepojené. Mne sa, ja som rada, že sa nám podarilo oba právne postupy oddeliť a všetky pokusy rady z mocnice smernice PIF boli neúspešné. To pre nás bolo veľmi dôležité, pretože PIF máme veľmi silné spolurozhodovanie v rámci EPPO. Na tom najlepšom prípade je to proces vypočutia, ak sa môže vôbec hovoriť o nejakom vypočutí. Takže z hľadiska spravodajky nesmernice PIF je dôležité, aby tu systematicky bolo zachovávané toto rozdelenie. Takže nariadenie EPPO nemôže eh, dopustiť žiadne ďalšie odchýlky a výnimky. No a preto ten návrh EPPO, eh, e ktorý bol predložený, s ním sme spokojní, a pričom samozrejme my eh, sme si predstavovali organizáciu EPPO oveľa lepšie, charakter celkovo európskejší a racionálnejší v porovnaní s tým, čo teraz rada vo veľkých problémoch a ponúkla. To už musím povedať, rozdielne kompetencie národných úradov a e EPPO, na čo rada prikladá veľký dôraz, to tiež môže hodnotiť pozitívne, pretože len tak môžeme zaručiť, že členské štáty v boji proti podvodom v budúcnosti nebudú len sedieť so založenými rukami, keď pôjde európske peniaze. No, a túto, toto podozrenie ako kontrolóri rozpočtu máme neustále, pretože myslíme, že členské štáty nie sú dostatočne aktívne v boji proti podvodom. My máme trochu obavy z komplexnosti e, predpisov, predpisov e o kompetenciách EPPO a mnohými vedľajšími výnimkami a ustanoveniami článok 17, 18, 20 až 22a. Osobitne problematické sa nám zdá e, predpis 23b, kde sa hovorí, že EPO nezodpovedal, nemá kompetencie tam, kde nejakej inej obeti vznikla škoda, ktorá je rovnako vysoká ako škoda pre finančné záujmy EÚ. Tam by EPPO nemal kompetencie e, v, kde, na projekty, e, v, kde je spolufinancovanie EPPO vo výške 50 e, na pašerácké, pašeráctvo, pašeráckú trestnú činnosť, DPH, kde väčšina DPH ide do národných orgánov. Ďalej článok 11, národné prepojenie. Je nezmysel, aby pri účinnom boji proti trestných činov prokurátori sa mohli zaoberať, európsky prokurátori sa mohli zaoberať len trestnými činmi v, vo vlastnej krajine. A preto musí byť naplánovaná možnosť, aby európsky prokurátori mohli požiadať hlavného prokurátora o dozor, pre, alebo priniesť dozor nad jedným prípadom na nejakého iného kolegu, to by zjednodušilo fungovanie eh, systému EPPO. Smernica PIF, kde sa nachádzame, my sa snažíme eh, postupovať v tejto smernici, dobre sa nám to darí momentálne. Eh, to zastalo na jednom bode a totiž DPH, tie členské štáty, Uh, nemajú veľkú ochotu, ale na to musíme trvať zo systematických systematických e, a systémových dôvodov, spoločné definície, potrebujeme pre subvencie, e, pranie špinavých peňazí, aktívnu pasívnu korupciu, zneužívanie prostriedkov e, pre verejné osoby, ďalej určenie minimálnych štandardov a noriem pre sankcie, lehoty, hraničné hodnoty, o ktorých sa budú uplatňovať a tieto pravidlá nezodap panuje v minimálnych eh, trestoch, eh, sankciách, eh, hraničných hodnotách, ako aj záväznosti. Centrálnym sporom je DPH, ako som už povedala. My žiadame zradiť DPH pre nasledujúce prípady, keď sa to týka minimálne dvoch krajín, alebo vznikla škoda v minimálnej výške 100 tisíc eur, alebo sa to týka členov inštitúcií, alebo európskych úradníkov. Nuž eh, holandské predsedníctvo by nám mohlo povedať, ako eh, sa v tomto postupuje. Keď sa pozrieme na EPPO a PIF eh, systém, tak sa dá pochybovať o účinnosti boja proti podvodom v EÚ v budúcnosti. Veľký problém z hľadiska kontroly rozpočty je roztrieštenie na európskej úrovni. To hrozí na viacerých úrovniach a to zmena právneho správneho, správneho základu z 325 na 83. No, e, keby to zostalo 325, tak všetky členské štáty e, by sme mohli zaradiť bez optautu. Momentálne existuje optaut pre minimálne tri členské štáty, ktoré to príjmu. A potom máme viacero e, zariadení na boj proti podvodom pre rôzne krajiny a pre rovnaké krajiny a to z hľadiska daňového poplatníka pokladám za veľmi zlú konštrukciu. Takže nová smernica PIF pre 25 krajín alebo 25 má starú konvenciu z 95. a bude to platiť pre tie 3 krajiny. A pri EPPO tiež vzniká aha, riziko, že niektoré členské krajiny sa nebudú zúčastňovať a to bude viesť ďalšiemu roztriešteniu. A také roztrešenie inštitúcií, ktoré sa už ukazuje. Je to očividné v prípade OLAFu. Z môjho, z môjho pohľadu treba zodpovedať viacero otázok. Poprvé, ako sa interne OLAF zorganizuje z hľadiska toho, aby na území EÚ v rôznych členských štátoch platili dve rôzne, dva rôzne právne základy na ochranu finančných záujmov EÚ. A ako bude postupovať OLAF v cezhraničných prípadoch, ako napríklad Verejná Británia alebo ďalšia krajina, ktorá bude mať opt-out, budú mať opt-out z zo smernice PIFA, aké to bude napríklad v, v Belgicku, druhý prípad. No, to bude musieť OLAF riešiť cezhraničné prípady, vytvárajú osobitné problémy. No a na záver, ako sa to odzrkadlí na personáli. Ja myslím, že máme pred sebou ešte veľmi veľa práce, aby sme objasnili tieto veci. No a aby som skončila tak pozitívnejšie, čo sa týka zásadnej spolupráce medzi EPPO a OLAFom, text z marca k článku 57a, mnohé dobré veci. Dôležité je, že OLAF si môže zachovať svoje právo iniciatívy pre vyšetrovanie, kde EPPO nemôže alebo nechce vyšetrovať pri ďalšom prepracovaní nariadenia o OLAFe, ktoré sa už ukazuje. Budeme tiež hovoriť o nových eh, procedurálnych právach, kde OLAF na žiadosť EPPO eh, bude nevyhnutný na jeho podporu. Eh, myslím, že sme dostali eh, veľkú pomoc eh, rozsudkom a rozsudkom Tariko. No a či sa týka otvorených bodov v PIFA, som preto, preto optimistická, ale chcel by som požiadať radu, aby to, alebo to, na čom sme sa už dohodli, okrem DPH, aby to vnímali ako uzavreté, pretože ak sa niečo otvorí, tak je znovu všetko otvorené a začíname znovu od nuly. A, a e, ten trojuholník EPO, OLAF, Eurojust má problémy ako zvyčajne to býva v takýchto trojuholníkoch. No a tomu sa treba venovať osobitne, pretože myslím, že je tu, sú tu obrovské zdroje a plýtvanie zdrojmi, ktoré hrozí, ak to nezorganizujeme dobre. Takže um, stručne, ja som celkom optimistická. Dúfam, že čoskoro bude uzavreté výbor pre kontrolu rozpočtu. Uh, je ochotný pristúpiť na kompromis, ale momentálne je na rade, eh, alebo na ťahu rada. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne a myslím, že niektoré eh, z vašich, eh, z vašich poznámok na ne teraz zareaguje pani Silvi Ivon Kaufmann, ktorá vystúpi v mene pána Lópeza Aguilára, ktorý je spolu s pravodajcom eh, Libe, takže Silvi Ivon sa intenzívne zapája a angažuje v tomto a toto témou. Je bývalá podpredsednička parlamentu. Silvi, máte slovo na 10 minút. Áno, ďakujem veľmi pekne, Klot Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. No skutočne, spravodajca pre smernicu PIF, pán López Aguilar, dnes eh, bohužiaľ nemohol prísť. Takže k tomuto bodu konkrétne k smernici PIF, niečo poviem, hlavne čo sa týka pozície našej skupiny v tejto súvislosti. Členským štátom, ako aj pre rozpočet EÚ, eh, ročne unikajú príjmy z DPH v miliardách, no a dôležité alebo dôležitým heslom je organizovaný zločin. Tak ako povedala pani Gresle, máme medzištátne dohody o ochrane finančných záujmov Európskeho spoločenstva z roku 1995, ale ešte stále existujú rôzne pravidlá vzťahu k boji proti podvodom, korupcii a praniu špinavých peňazí, ako aj rôzne sankcie a tresty v Európskej únii Okrem toho máme slabé miesta eh, v prípade existujúcich kontrolných systémov, nedostatočná výmena informácií cez hranice jednotlivých štátov a nedostatočnú spoluprácu medzi daňovými orgánmi. Škody eh, znášajú čestní poplacovia, eh, daňoví poplatníci. My všetci No a okrem toho je pre mňa nepochopiteľné, že rokovania o trestnoprávnom e, postihu podvodov e, proti záujmom EÚ e, sú v patovej situácii zastavené to už viac ako jeden rok. To vôbec neprospieva občanom, ktorí tvrdo pracujú a ktorí od európskych inštitúcií očakávajú, že budú konať o všeobecnom záujme. Na o smernici PIFA bežia už dva roky. No a k týmto prebiehajúcim rokovaniam ehm, pri príležitosti tohto vypočutia by som chcela uviezť pár bodov, ktoré sú pre našu skupinu osobitne dôležité. Pre nás mala prioritu skutočné pravidlá na trestnoprávne opatrenia v prípade podvodov proti záujmom EÚ. Tieto pravidlá musia byť jasné a musia byť čo najskôr harmonizované poprvé vidíme, a to chcem zdôrazniť, neudeliteľnú, neudeliteľný súvis medzi smernicou PIFA a Európskou, Európskou prokuratúrou. My chceme, aby Európska prokuratúra existovala, ale to si vyžaduje, aby predtým eh, boli vytvorené základy jej kompetencií. Ide o to, aby sa definovali trestné činy, eh, za ktorých vyšetrenie eh, bude nový orgán zodpovedať, ja to chcem povedať celkom jasne, pre nás je prijatie smernice PIF predpokladom pre možné odsúhlasenie vzniku Európskeho, Európskej prokuratúry. Po druhé, skupina SAD vždy, vždy sa silno angažovala za DPH ako zdroj príjmov do rozpočtu EÚ. Pani Gresle o tom hovorila tento bod je centrálny a pre nás aj zostane centrálny, nielen v súvislosti e, s bojom proti e, podvodom, finančným záujmom EÚ, ale tiež v kontexte vlastných prostriedkov EÚ. Európsky súdny dvor e, v rozsudku Tariko 8. septembra minulého roka rozhodol, že bezprostredný súvis medzi výberom DPH v členských štátoch a finančnými záujmami EÚ E, existuje. A pre nás je preto dôležité, aby e, podvody na DPH e, spadali do pôsobnosti smernice tak, aby bola Európska prokuratúra kompetentná v tomto prípade. No a rozsudok Tariko, alebo v súvislosti s týmto rozsudkom, je pre mňa zarážajúce, že členské štáty ešte nepreukázali nevyhnutnú flexibilitu. Tretia vec, smernici PIF, majú byť e, záväzne minimálne e, e, tresty zavedené. Parlament to vo svojej, vo svojej správe podporil. Minimálne tresty sú už aj v iných legislatívach, napríklad smernica na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a záväzné minimálne tresty sú pre nás centrálne, pretože bez nich nie je možná európska harmonizácia toto sú, dámy a páni, tri najdôležitejšie body. Myslím, že e, treba veľmi rozhodne bojovať proti organizovanému zločinu a hlavne proti karuselovým podvodom a podvodom na DPH. A v tomto zmysle som presvedčená o tom, že náš spolupravodajca pán López Aguilar sa bude aj ďalej angažovať. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Silvia. Teraz si vypočujeme zástupcu holandského predsedníctva, pána Nikolasa Francena, ktorý je predsedom eh, pracovnej skupiny rady o nariadení EPPO. Pán Francen, máte slovo na maximálne 10 minút. Ďakujem pekne, predseda. Ďakujem pekne za vaše eh, pozvanie holandského predsedníctva, aby sme sa zúčastnili tohto vypočutia. Dovolte mi povedať pár slov k otázkam kompetencie EPPO. Skutočne je úloha súčasného predsedu, myslím ešte na ďalšie 47 dní, pracovnej skupiny. Možno by som mal zdôrazniť na, na úvod, že holandské predsedníctvo riešilo pomerne veľa vecí od 1. januára, ale nie špecifické články o kompetenciách EPPO, čo je téma, ktorej sa hovorilo predtým, než začalo naše predsedníctvo súčasný text o kompetenciách EPPO, čo nájdete v dokumentoch, ktoré boli vydané, ktorý bude vydaný na konci holandského predsedníctva, je založený na myšlienke vzdielaných kompetencií medzi EPPO a národnými prokuratúrami. No a to je založené na praktických úvahách by veľmi komplikované a zdlhavé, aby každý jeden prípad z toho miestneho prokuratúra, prokurátora musel byť postúpený EPPO. Konkrétne, ak by miestny prokurátor dokázal efektívne uzavrieť eh, ten prípad sám. Rovnako možno bude ťažké povedať eh, na začiatku rokovania, eh, vyšetrovania, či prípad má povahu PIF, alebo či sa týka len národných podvodov, alebo nie aká by povaha PIFA prípadu bola určená v neskorších fázach, tak by nebolo veľmi užitočné, aby národný prokurátor zdal sa toho vyšetrovania a postupil do EPPO. Príklad eh, menej závažných trestných činov tiež treba uvieť v tomto kontexte. V niektorých členských štátoch sú možno tisícky prípadov eh, o pašovaní malých množstiev alkoholu každý rok. Smuggling of vodka, bottles of pašovanie vodky cez bielorusko-polské hranice napríklad. Každý takýto e, príklad je potenciálne prípadom PIF. Je neefektívne transferovať všetky tieto prípady. Ďalšie e, celné prečiny zase viedli k menej nákladným stíhaniam Všetky tieto argumenty podporujú uh, argument zdieľaných kompetencií. Avšak tento úrad uh, zostane priori, uh, prioritnou inštanciou, ktorá bude stíhať prípady PIF. Všetky prípady PIF v členských krajinách môžu byť podľa rozhodnutia byť stíhané národnými službami alebo evidentne nie. Ako hovorí článok 20, sú tu výnimky z tohto práva EPPO. Osobitne prípady týkajúce sa poškodenia finančných záujmov EÚ. Zvyšok zostane v princípe národný. Ak tu nie sú dopady e, e, na úrovni EÚ, alebo ak podozriví nie sú e, úradníkmi EÚ všetky dôležité prípady PIF. Predsedníctvo je presvedčené, že toto riešenie zaručuje vyvážený systém kompetencií, kde EPPO si zachová celkovú kontrolu a prehľad väčšiny týchto prípadov PIF. Súčasne však sa môže zamerať na najvážnejšie prípady. Členské krajiny sa preto budú zaoberať prípadmi PIV iným spôsobom, ak by to malo byť efektívnejšie aplikovaním administratívnych sankcií. Pokiaľ ide o kompetencie EPPO, áno, naozaj, ako povedala pani Gresle, článok 17 stanovuje, že smernica PIF, keď sa príjme a implementuje, bude definovať kompetencie EPPO. Inými slovami, EPPO bude kompetentná vo vzťahu k trestným činom, a ktoré dopadajú na finančné záujmy EÚ, podvody na úrovni EÚ, také, ktoré sa pri údeli v kontexte zločineckých organizácií. Tieto jasne prepojené činy sú tiež e, pokryté týmto rozhodnutím. EPPO je za tieto zločiny kompetentné, ak maximálna sankcia za tieto činy nie je e, ešte, než maximálna nepostih pre súvisejúce poškodenie. Všetky ako povedala pani Gresle, na škodu finančných záujmov EÚ, ak nepresahujú poškodenie ďalšej obeti. E, to je relevantné, pokiaľ ide o, o DPH alebo nie. Je dôležité poznamenať, že v prípade nezhody medzi EPPO a národnými orgánmi Finál, záverečné slovo majú tie národné inštancie. Tá rozhodujúca otázka, či táto podvody sa zahrnú do smernice PIF alebo nie, to je súvisí s otázkou pani Gresle, to sa nerozhodlo. Avšak predsedníctvo z Holandska malo tri stretnutia na technickej úrovni, aby sa zistilo, či riešenie sa dá nájsť a zistenia týchto stretnutí sa bude prezentovať 9. júna na rade. S ohľadom dohodnúť sa na základe prerokovania s Európskym parlamentom. Súčasne treba byť opatrný. Musím dodať, že sa ukázalo, že je tu výrazný odpor zo strany množstva členských krajín smerom k zapojeniu e, e, podvodov na DPH. Chcem dodať, že tieto členské krajiny nie, že by sa nezhodli na boji proti podvodom skôr, si myslia, že sú efektívnejšie spôsoby bojovať proti tomu. Toto bude väčšinou vo forme kombinácie administratívnych postihov a tresto, trestného práva v pozadí. Tu chcem poďakovať, pán predseda, vám všetkým za vašu pozornosť. Ďakujeme. A teraz posledná prezentácia z Európskej komisie. Pani Schröder, výkonná riaditeľka eh, generálneho riaditeľstva v tejto súvislosti. Nech sa páči. Ďakujem. Ďakujem, že máme posledné slovo e, v tejto téme. Mali, by, mali sme asi hovoriť prvý, ale teraz máme aspoň výhodu, že môžeme zhrnúť diskusiu, ale výhoda je, že mnoho vecí, ktoré som chcela povedať, už tu zaznelo. Dnes sa chcem zamerať na materiálne kompetencie. Pripravila som si tri e, priesvitky, ktoré by vás mali previesť prezentáciu. Kým sa k tomu dostanem, len snáď jedna poznámka. Či máme e, výlučné ale alebo sprievodné kompetencie. Komisia v pôvodnom návrhu vychádzala z e, exkluzívnej výlučnej kompetencie EPO tento koncept, musím vás uistiť, pani Gresle, k vašim obávam, že to, čo sa teraz preberá, veci neuľahčuje. Hoci sme to dlhodobo s radou diskutovali a hoci argumenty rady sa e, nami zohľadnili. K materiálnej kompetencii EPPO pozícia komisie je jasná v tom, že by to malo vychádzať priamo zo smernice PIF, a nemali by sme tu mať zoznam prečinov v rámci EPO, e pretože táto dynamická referencia, mali sme diskusie s členskými krajinami, či by nebolo lepšie mať to v nariadení EPO samotnom, alebo či by náš postup poškodil zmluvy, pretože v EPO je nariadenie, ktoré si vyžaduje jednomyselnosť. Avšak nie je tu právna prekážka použiť túto techniku na smernicu, ktorá bude definovať kompetencie pre EPPO. Pani Kaufmann povedal, že potrebujeme európsky rámec. Súhlasím s vami, presne to je cieľom, prečo komisia smernicu by navrhla pred 4 rokmi, pretože potrebujeme moderný európsky rámec na ochranu finančných záujmov. Je tu viacero aspektov. V prvom rade pracujeme na nástroje, ktorý už má 21 rokov. Máme tu smernicu z 95. roku PIF, trošku zastaralé, pokiaľ ide o právne techniky. Používame vlastne teraz lisabonské postupy. Potrebujeme jasne definovať mm, prečiny a ako mm, zločinné správanie sa e, vyvinulo od e, spojaznenia smernice PIF. Čo je dôležité, je tiež definovať jasne pojem verejných úradníkov, pretože e, zločiny PIF často páchajú verejní úradníci, pretože ide o verejné prostriedky, Pravidla sankcií sa zohrávajú širšiu úlohu v trestnom práve. Komisia navrhla vôbec poprvýkrát minimálne sankcie, koncept, ktorý prišiel privčas pre parlament a pre radu, hoci pre nás je to dosť škoda, pretože to má e, efekt e, odrad- odradenia Takisto sú tu e, predpisy na časové obmedzenia. Nerobíme to kvôli inováciám, ale preto, že často tieto zločiny e, veľmi rýchlo sa dejú, takže potrebujeme mať rýchle, rýchle reakcie. Táto smernica obsahuje aj katalóg e, pred skutkových podstát definícia, čo je podvod, čo je podvod, aj nový koncept, čo sú podvodné konania, napríklad e, verejné prostriedky, ktoré sa spreneverujú a ďalšie prečiny, ako je pranie špinavých peňazí či korupcia, to všetko ruka v ruke s podvodmi. Všetky tieto prečiny dopadajú na finančné záujmy únie, to znamená príjmy i výdavky. Potrebujeme tu komplexný rámec. Môžem poprosiť o ďalšiu priesvitku. Nechcem tu prednášať o DPH, pretože táto téma tu zaznela ústami mnohých rečníkov predo mnou. Dôležité je poznamenať, že za Európsku komisiu podvody DPH jasne sú témou príjmov EÚ a tým pádom ide o e, finančné záujmy EÚ. Potešilo nás samozrejme, že Európsky súdny dvor potvrdil pozíciu, ktorú zavela komisia v návrhu. Myslíme si totiž, že naozaj máme tu dobré argumenty právne i politicky aby sa podvody z DPH zahrnuli do smernice, lebo je to otázka finančných záujmov. Je tak trochu logické, ťažko dať záverečnú odpoveď, ako to zahrnúť či zahrnúť prípady DPH ako také do smernice PIF, alebo bolo by vhodnejšie obmedziť smernicu na vážne prípady z DPH. Toto je diskusia, ktorú dnes neuzavriem. Je to však niečo, čo treba posúdiť, keď e, znova bude pokračovať e, rokovanie v trialógu Treba nájsť e, dobré benchmarky, keď hovoríme o či potrebujeme finančné hranice, ak áno, aký benchmark by definoval túto hranicu. Posledný slajd teraz. smernica EPO a, a e, e, PIF akoby z pohľadu komisie mali byť spojené. Nedám tu dnes e, všetky odpovede. Prvá otázka je, či treba rozlišovať medzi rozsahom smernice PIF a kompetenciami EPO. V ideálnom prípade z pohľadu komisie malo by to byť identické. Je tu však priestor na ďalšie diskusie medzi spolu zákonodarcami. čo však nie je dobrý prístup, použiť princíp cezhraničnej, cezhraničných smernici PIV, pretože tu my tu hovoríme o mm, nástroji vecnej kompetencie z nášho pohľadu. Je to kritérium, ktoré by sme mohli použiť v procedurálnej oblasti. To súvisí s mojou druhou otázkou. Mohli by sme tiež posudzovať, či EPO by mala mať kompetencie pre podvody e, z DPH, ktoré by sa týkali viacerých členských krajín. Toto určite nie je prioritou, prioritným prístupom pre komisiu, ale chcem hovoriť o tom, že určite sa pozeráme na smysluplné kompromisy, ktoré zachovajú pridanú hodnotu, ktorú komisia vníma v, e, v smernici PIF, keď ide o podvody z DPH ukončím svoje úvahy tu a ďakujem vám veľmi za pozornosť. Všetci ste boli veľmi struční. Nechcem byť e, prísny na komisiu, nie je to pritom môjim záujmom. Ďakujem vám všetkým za stručnosť. To nám dáva dosť času na otázky. Veľmi nezvyčajné, že tu máme e, prázdny e, list papiera. Je to vplyv e, výboru pre kontrolu rozpočtu, ktorý nás akoby zaklial. Nie to ľudí si šla slovo. Pretože tie prezentácie boli veľmi hutné. Barbara, ďakujeme. Len kvôli tebe, Claude. Mám otázku. Nemáme tu dočinenia s určitým krokom späť, alebo nevyprázdňuje sa význam kedysi ambiciozného projektu podľa odseku 4 e, e, článok 86 zmluvy o nadnárodných e, zločinoch tu parlament má pri takomto kroku späť len veľmi malú možnosť vplyvu, preto si kladiem otázku, aká je tu naša presná funkcia. Prečo hovorím o takom kroku späť? Už tak preto, pretože keď uplynie čas, ten návrh Európskej prokuratúry bude vyzerať čoraz viac ako kópia Eurojustu, teda pracovisko, ktoré je operatívne a ktoré len kontroluje a koordinuje, čo robia národné e, prokuratúry. Možno sa mýlim, ale rada by som počula z vašej strany buď potvrdenie toho, týchto slov, alebo po, popretie týchto slov vidíme, že sa tu zvoláva kolégium so zoznámom e, nezávislejších a silnejších kompetencií, obmedzených však na minimum. Je tu tendencia tie kompetencie čoraz viac e, odovzdávať vzpäť členským krajinám. Sú, sú veci, ktoré pôvodne sme chceli zveliť úrovni eh, eh, európskej. Nuž toľko z mojej strany. Rada by som teda vedela, či zdieľate eh, moju analýzu, pokiaľ ide o kroky späť tohoto veľkého projektu, alebo či sa mýlim. Um, Pani Sipel. ja, vielen Dank. Ďakujem, Claude naviažem na to, čo povedala kolegyňa, e, menovite na bod, ktorý e, uviedla i rada, že čo skoro čo najviac dúfajme členských krajín sa budú podielať. Ja by som si želala, ak vôbec tento nástroj a jeho náklady, ak e, s, už je, mali by sa, sa podielať všetci a trošku sa lí, líši môj názor od toho pani Gresle. Problém je v tom, že by zmenil výbor LIBE e, právny základ, ale v, problém je v, v opt To je možnosť, ktorá by sa mala e, odstrániť. E, proti tomu by asi nemala ani pani Gresle nič. Mimo otázky, či všetci, všetky členské krajiny sa zúčastnia, je tu tiež otázka kompetencií. Keď Európska prokuratúra je toho názoru, takéhoto názoru, že je e, potreba e, vyšetrovať, aké e, práva bude mať ten, ten prokurátor. Bude sa musieť doprosovať národných inštancií? Na to nepotrebujeme vlastne nové opatre, novú, novú inštanciu. To sú vyhodené peniaze a tak sa vytvorí otázka ako vždy za účasti viacerých členských krajín, podľa akých kritérií rozhodne a kto, pred akým súdom takáto záležitosť bude e, sa riešiť. Aj tu by boli potrebné jasné kritéria, aby sa tu nevytváral nejaký, nejaký e, taký súdny shopping. Ďakujem pekne, Bergit. Barbara Matera samozrejme je aj spravodajkyňou v otázke PPO. Ďakujem pekne, pán predseda. predseda. Otázka na pána Franca. Rada by som e, sa dozvedela, či rada z technického hľadiska uvažovala o tom, čo sa stane e, počas e, prechodného obdobia Eh, či sa vytvorí takéto prechodn, takýto prechodný systém, mm, kým sa neschváli eh, smernica PIF. Samozrejme, ďakujem vám pekne, budete eh, predsedať tretej časti našej schôdze. Dobre, takže v rovnakom poradí všetci rečníci, aby mohli reagovať na otázky a prípadne, aby ste sa viedeli k tomu, čo povedali vaši ďalší kolegovia rečníci. Možno, že by ste chceli nadviazať na niečo. Takže v rovnakom poradí. Poprosím o stručné viedrenie. Pani Gresle, nech sa páči. A ja by som chcela položiť otázku. Diskutuj sa o tom, e, že kto sa navzájom e, e, obvinuje parlament alebo rada. Myslím si, že mm, v podstate nie je to zlý nápad E, v niektorých bodoch e, sa domnievam, že e, zmena právneho základu táto otázka bola zameraná na nás a neefektívna organizácia samozrejme prispieva k tomu, že budúci systém boja proti korupcii O tom e, veľmi veľa sa píše e, e, aj v britskoj tlači. Je to súčasť problému, nie je to riešenie. Musíme vytvoriť situáciu, aby sme nepripustili takéto efektívne konanie. V každom prípade ďakujem vám veľmi pekne, pán Moraes. Ďakujem Pani Gresla, nemôžem sa vyjadrovať eh, ohľadom britskej tlači, kým nebudem mať za sebou 24. júna. Aleksandr, predpokladám, že to zodpoviete, keď eh, príde na vás rad. Takže eh, Silve von, chcete sa vyjadriť niektorým z týchto bodom? Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Budem eh, stručná. Pokiaľ ide e, o vzťah medzi EPO a Eurojustom, budeme o tom hovoriť. Naozaj sa domnievam, že tento vzťah je veľmi komplikovaný. E, pokiaľ ide o návrh e, rady, tam sa uvádza, že keď sa vytvorí Európsky úrad, úrad Európskeho prokurátora a bude potom rokovať s Eurojustom a uzavrie dohodu o spolupráce. To znamená, že tu bude e, takáto úloha, pokiaľ ide o e, kolegyňu Spinelli. Nebudem hovoriť o kroku e, späť, ale skôr o komplikovaní pôvodného návrhu komisie. Pôvodné znenie ohľadom úradu EPO bolo pomerne zložité a súčasné e, rokovanie e, sa tomu približuje. Ak chceme, aby e, nový úrad vedel zasiahnuť pri obrane finančných záujmov Európskej únie, by bol akcie schopný. Musíme mať jednoznačné definície, pokiaľ ide o vecnú a ostatnú príslušnosť Takže naozaj mm, tu by bolo možné hovoriť o určitom e, kroku späť a treba mm, mm, žiadať všetky tri inštitúcie, aby určite e, e, definovali výšku prostriedkov, ktoré treba získať späť aby dokázali dobre spolupracovať. Ďakujem pekne, pán Francen, ďakujem pekne, pán predseda. Rád by som reagoval na otázku pani Madeira ako viete, Holandsko e, e, vždy podporuje transparentnosť, takže budem stručnej. Odpoveď je záporná. V rade sa vôbec nerokovalo o tejto konkrétnej otázke. Vždy sa predpokladalo a vychádzala z toho, že títo dva spisy sú navzájom prepojené. E, nemusíme čakať na ukončenie rokovaní ohľadom EPPO Neviem, či sa podarí dosiahnuť jedno, e, e, značne e, jednomyselný postoj všetkých členských štátov a uvidíme, ako budú sa vyvíjať rokovania ohľadom smernice PIV. A pani Aleksandra, budem sa tiež snažiť stručná. Pokúsim sa mm, e, zodpovedať otázky europoslanca pani Spinelli. E, treba sa sústrediť na to, aby úrad Európskeho prokurátora bol e, naozaj samostatne nezávislý. E, pre komisiu e, to má kľúčový význam. Chceme, aby naozaj dokázal e, e, konať nezávislo a mm, chceme zaistiť to určitými zárukami, počnúc menovaním zamestnancov ústredia a to nebudú zastupcovia členských štátov, to nie je Eurojust, budú nezávislí prokurátori a budú mať postavenie, ktoré im zaručí dostatočnú nezávislosť. Budú tam aj ďalšie záruky v e, konkrétnom e, znení, pokiaľ ide o e, rozhodnutie jednotlivých senátov. A to by malo poskytnúť európsku pridanú hodnotu. Ale máte pravdu, je to veľmi dôležité, aby sme poskytli záruky toho, že EP EPPO bude naozaj nezávislý orgán e, e, pri trestnom e, stíhaní. A či naozaj EPO musí mm, si prosíkať určité člen, členské štáty, aby im posunul isté prípady. No už zatiaľ nie sme až tak ďaleko. Budú určité mechanizmy, naredenie predstavuje určité scenárie a je to aj povinnosť členských štátov informovať úrad Európskeho prokurátora o tom, že sú tam príslušné E, e, prípady. E, v prípade exkluzívnych kompetencií my by sme sa vyhli takýmto otázkom, ale za predpokladu, že nariadenie stanoví jasné pravidla, potom sa to vyrieši. A je dobré, že kolega spomenul, že tu sú aj určité prioritné kompetencie, to je dobré východisko, ako sa vyhnúť hľadaniu najvhodnejšieho súdu. E, je to zase otázka vypracovania jednoznačných objektívnych kritérií, e, ktoré stanovujú e, súdnu príslušnosť. Teraz hovoríme o vnútroštátnych súdoch, nie Európskom súdnom dvore. A napokon otázka pani Gressler ohľadom toho, čo s právnym základom. Nuž, najprv dosiahneme schválenie smernice PIF, potom budem veľmi šťastná a až potom budeme môcť podrobne analyzovať na strane komisie, či treba tu angažovať Európsky súdny dvor alebo nie. E, dnes nie som pripravená zodpovedať túto otázku, ale poviem na margo všetkých prítomných, že komisie si zvolila e, e, článok 325 ako právny základ Článok 325 sme si zvolili, pretože zmluva e, pojednáva o ochrane finančných záujmov e, e, únie a je tu aj otázka trestného práva a preto náš prístup bol pomerne logický. A čas, ako to dopadne, zistíme počas nasledujúcich mesiacov. Zatiaľ to ponechávame otvorené. No, ďakujem veľmi pekne za veľmi stručné príspevky. Ďakujem všetkým rečníkom. A teraz rád odovzdám predsedníctvo Axelovi Vosovi, ktorý je aj spravodajcom, e, pokiaľ ide o e, návrh nariadenia EPO. E Máme tu de Konixu, predsedu Eurovusu, Giovanni Kessler. Poprosím vás všetkých, aby ste sa dostavili sem na pódium. So, ich darf Sie alle recht... Chcel by som vás všetkých čo najsrdečnejšie pozdraviť. Máme druhú časť nášho vypočutia. Osobitne by som chcel tu e, privítať eh, Michel eh, Kennings, predsedničku Eurojust a pána Kesslera, rediteľa Olafa. Vítajte. Takže hneď k veci. E, čo sa týka mm, Eurojustu a príslušnej správy, je to stále e, zložitá vec a ešte neviem si e, predstaviť, ako sa to bude vieť vo vzťahu medzi Eurojustom a EPO. Máme tu pravdepodobne perspektívu vzniku dvoch nezávislých platform, tak ako sa to predstavuje, tam tu budú určité napätia, pokiaľ je článok 3 e, odsek 3 naredenia o EPO, takisto e, článok 57 odsek 6 zmluvy, e, ako bude sa vyvieť úrad EPO z Eurojustu ako um, budú existovať um, títo dve nezávislé platformy vedľa seba. Um, prípadne Eurojust dostane nové úlohy uh, alebo budú podporovať úlohy prokuratúry. Takisto aj sú to určité povinnosti členských štátov. Takže tie, začneme sa tomu venovať. Poprosím Michelle Königs aby sa vyjadrila k našemu druhému zasadnutiu. Lot, uh, Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, za túto príležitosť poukázať na význam naredenia uh, Eurojust. ako aj na význam uh, tohto základu, na ktorom budujeme ďalšie nariadenie, vrátanie nariadenia EPO. Je to e, veľmi dôležitá e, dynamika, pretože budúcnosť Eurojustu je pre nás mimoriadne dôležitá. E, máme určité predbežné stanovisko, veľmi úzko spolupracujeme s členskými štátmi Podarilo sa nám e, dosiahnuť pokruk z hľadiska e, operatívnej činnosti a nepremých e, aktivít v rôznych oblastiach, ktoré sú mimoriadne dôležité z hľadiska súčasného bezpečnostného scenára. Máme stále viac operačných prípadov, máme stále viac koordinačných schôdzí, spoločných vyšetrovacích tímov, s tým, aby sme eh, mm, splnili eh, a mm, respektovali dôveru. Eh, mm, to sa nám darí na základe justičnej spolupráce Chcela by som osobitne poďakovať Európskemu parlamentu e, za skvelú prácu v súvislosti s nariadením Eurojust. Je to veľmi relevantné, pretože súvisí to aj s esterskými policajnými štruktúrami. Na to všetko vplyvňuje aj úpravu činnosti Eurojustu. Ak sa e, niekto domnieva, že boj s terorizmom alebo pašovaním narkotik e, e, sa e, že sa tento boj podarí splniť iba na základe policajnej spolupráce bez ďalších e, e, e, zásahov zo strany súdnictva. To bude len polovica úspechu. Takže budem sa venovať e, tomuto aj významu jasného prepojenia medzi činnosťou Eurojustu a Európskeho e, e, prokurátora. Keď e, hovoriť o predbežných poznámkach, treba e, spomenúť, že sa e, v v tomto smere urobilo pomerne e, veľa a e, toto naredenie by malo nám umožniť nadalej posilňovať svoj potenciál. Nech už toto naredenie dopadne akokoľvek, nech to bude e, e kompatibilné, e, aby nevznikali vnútorné pnutia. Ďalej by som vám chcela približiť e, tú skutočnosť, e, že vychádzame z e, príprav komisie a návrhov rády. V zásade vítame všeobecný prístup e, rady z marca 2015. Rád si veľmi podobne vypočul odporúčania a pochybnosti Eurojustu a v zásade vítame tie zmeny, ktoré urobila rada. Niektoré veci si ešte vyžadujú určité doľaďovanie a pokiaľ by sme ich e, neupravili, potom by sa nám nepodarilo dosiahnuť skutočnú e, efektivitu činnosti Eurojustu. Chcel by som ešte pokazať na vecnú príslušnosť e, e, Eurojustu. Podľa návrhu komisie to, e, táto vecná príslušnosť sa zúžuje, ale všeobecný prístup rady v článku 3 doplňuje ďalší odsek, ktorý opätovne zavadza kompetencie Eurojustu v prípade trestných činov, ktoré sa uvádzajú v žiadosti príslušného orgánu boli by sme radi, keby sa v tom pokračovalo. Potrebujeme väčšiu flexibilitu v prípade, že vzniknú nové formy trestnej činnosti, zložitej e, trestnej činnosti. Nesmeme e, e, zaostovať. To znamená, že musíme mať prístup, ktorý je podstatne flexibilnejší v porovnaní so súčasným stavom. Vylúčenie kompetencie Eurojustu v prípade e, kompetencií e, PIV. E, mm, to sa musí bližšie vysvetliť. Znenie článku 3 podľa návrhu komisie nie v súlade s ostatnými návrhmi. Komisie poskytuje určitý zoznam trestných činov, ktoré zahrňajú pôsobnosť PIF a podľa komisie e, e, trestné činy e PIV spadajú pod výlučnú právomoc EPPO. Je dôležité, aby sme zachovali jasnú predstavu, teda vysvetlenie článku 3 v porovnaní s prílohou 1. Ďalej rada volá po väčšej e, e, flexibilite a jednoznačnosti, pokiaľ ide o práva moci e, členských štátov. V článku 8 sa uvádza, že členské štáty môžu poskytnúť dodatočné práva moci neupravené naredením. Takisto aj v otázke štruktúry a riadenia Eurojustu E, e, zmeny, e, ktoré zaviedla Rada vo všeobecnom prístupe, rozptýlili viaceré obavy, ktoré sme mali predtým a to iba vítame. No. Máme teda dva dôležité body. Jeden sa týka vzťahu alebo myšlenky komisie aplikovať myšlenku výmenu informácií. No my sme radi, že ustanovenia zamerané na rýchlu výmenu informácií medzi Eurojustom a Europolom a sa stali súčasťou a sú v obidvoch nariadeniach, ale vieme, že aj z všeobecného prístupu rady text ešte stále neimplementuje princíp reciprocity, ktorý následne sa neaplikuje rovnomerne na Europol a Eurojust. Takže v oboch prípadoch eh, nariadeniach Europol o Europol a Eurojuste eh, ďalšie organi- druhé organizácie. Teraz sa nutí len Eurojustu, pričom sa to má týkať aj Europolu v článku 40 eh, nariadenia o Eurojuste, takže výmena informácií na základe vzájomnej reciprocity. Ďalšia vec sa týka financovania Čita, 20. marca bol stanovený cieľ, aby Európa zodpovedala aj za toto. Hm, to je e, vynikajúce, ale e, či e, vyšetrovateľom a prokurátorom toto môže byť nepochopiteľné, môže tu, je tu riziko dvojitého financovania. No a tak v návrhu nariadenia o Europole ktorý hovorí, že treba spoločne stanoviť pravidlá a podmienky. No a v tomto ohľade relevantné ustanovenia nariadenia o Europole návrhu na nariadenia o a všeobecný prístup idú správnym smerom, reflektujú sa vzájomne, my tento prístup podporujeme a dúfame, že bude udržaný aj v záverečnom texte. Okrem harmonizácie relevantných ustanovení a bude potrebný koordinačný mechanizmus, je dobre mať podmienky, mechanizmy, ale koordinačný mechanizmus bude veľmi dôležitý medzi dvoma agentúrami na zaistenie konzistentnosti z finančnej podpory, ktorá sa bude poskytovať e, e, sekretariát, ktorý má respektíve všetkých členských štátov, vyšetrovateľov a prokurátorov, Eurojustu, spracovať financovanie JITS a spolupracovať s Europolom. No a tento sekretariát môže takú koordináciu realizovať. Nemusíme objavovať znovu veci, ktoré už sú dobre známe. Môžeme vychádzať z našich skúseností. A na ďalšej strane vidíme dôležité prepojenie medzi Eurojustom a EPPO. Ako sme si práve podali vzťah medzi Eurojustom a EPPO, tak eh, rado by som zdôraznila, že treba to vnímať, takže sú to delené a nezávislé orgány. My by sme radi zdôraznili, tak ako sme práve povedali, e, význam, aby Eurojust mal kompetencie nad trestnými činmi podľa smernice PIF. Momentálne Eurojust a EPPO budú No, podľa súčasného dva, dva rôzne subjekty, ktoré budú sa s ňom doplňovať a budú prepojené operatí, operačnými, administratívnymi a, a nimi prepojeniami bez ohľadu na článok 86 a jeho interpretáciu zriadenie dostatočných a jasne definovaných prepojení je stále dôležitý. Takže Eurojust Čiže prepojenie medzi Eurojustom a EPPO a tieto prepojenia hľadiska riadenia, administratívy a operačných a operatívnych a, a požiadavek musia byť jasne definované aj medzi Eurojustom a EPPO. A, dve e, sú obytva subjekty majú práva a povinnosti, Eurojust a EPPO musia mať recipročný recipročné povinnosti, vzájomne sa informovať o relevantných prípadoch, jeho vzájomnú dôveru a rešpekt no a právna e, istota, konzistentnosť a jednoznačná interpretácia. Už som hovorila o symetrických e, recipročných definíciách v jednotlivých nariadeniach, ktoré sa musia čo najviac vzájomne reflektovať. No a Eurojust je ochotný podporiť zriadenie e PPO, tak a keďže všetky, všetky agentúry EU musia spolupracovať, bezprecedentnú bezpečnosť a v prípade, že čelíme bezprecedentným bezpečnostným rizikám, tak musíme spájať svoje sily a budeme prispievať k zriadeniu EPPO, ale z konkrétnych hľadisk, keď Eurochest bude poverený novými úlohami, tak budeme potrebovať nové zdroje. A ja chcem zdôrazniť, že Eurojust nepodporí také usporiadanie, ktoré by mohli obmedziť naše schopnosti podporovať národné kompetentné orgány. Takže my radi prispiejeme, ale nedá sa prispôsobovať príjmať nič, čo by ohrozilo poskytovania našich služieb. O to viac v krízových časoch, ako vidíte na tejto snímke, čelíme skutočne obrovskej bezpečnostnej kríze. V minulom roku, oh, v minulom roku sme mali o 23% percent viac prípadov ako v minulosti. A väčšina sa týkala boja proti terorizmu, proti pašovaniu a počítačovej kriminalite. Chceme pokračovať pri poskytovaní týchto služieb a budeme spolupracovať so všetkými. Čeklovi bude v nariadení EPPO. Euročaste nám musí umožniť eh, mať lepšie právomoci a nie menšie. My radi budeme poskytovať nové úlohy. Máme skúsenosť ako jediná súdna organizácia EÚ a to musí byť spojené s novými úlohami, s novými zdrojmi, No a teraz vám už len zaďakujem za pozornosť. Ähm, Ďakujeme veľmi pekne äh, za vašu äh, detailnú prezentáciu o rôznych úlohách a týchto vzťahoch medzi EPO, Eurojustom, EPPO ešte, ešte figuruje aj OLAF. No a samozrejme aj tu je dôležitá otázka, ako, ako, ako konať, aké možnosti existujú, alebo či to celé konkrétnymi smermi. Takže ešte raz ďakujem pekne, že ste prišli, pán Kessler, a máte slovo. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, predseda. Ďakujem výboru Libe za pozvanie a za túto príležitosť vystúpiť pred Európskym parlamentom k týmto dôležitým otázkam. Už zriadením EPPO inštitucionálne prostredie ako také na boj proti e, podvodom sa zmení dramaticky či nie je to len reforma, celé prostredie sa zmení. Takže je dôležité, aby EPPO ako nový vyšetrovací a, pro, orgán a prokuratúra mohlo spolupracovať s institúciami orgánmi, s OLAFom, ktorý je dnes jediným vyšetrovacím orgánom EÚ na ochranu finančných záujmov a s Eurojustom. E, ktorý je dnes jediným súdnym orgánom EÚ. Takže mýlili by sme sa už od začiatku, ak by sme nezvážili tú hlavnú zmenu inštitucionálneho prostredia komplexným spôsobom, to znamená zvážiť všetkých týchto troch aktérov. Rada hovorila o týchto otázkach na úrovni pracovnej skupiny, že existujú isté ustanovenia o týchto otázkach. Už boli navrhnuté, chápem, že budú predložené rade v júni na dohodu o odsúhlasenie ako OLAF a komisia podporujeme členské štáty na objasnenie vzťahov medzi tými troma orgánmi a ja som presvedčený o tom, že výsledné ustanovenia, ktorými sa riadia vzťahy medzi EPPO a OLAFom, majú dobrú rovnováhu v kontexte e, modelu EPPO, ktorý si zvolili členské štáty. No a prečo to hovorím? Teraz prejdeme na prvú stranu mojej prezentácie, nož na to, aby sme pochopili, aby sme rozhodli o vzťahoch medzi týmito troma orgánmi, musíme začať hm, základnou otázkou, o ktorej sa hovorilo eh, v predchádzajúcom paneli, je to zásadná otázka, aký EPPO chceme, aké kompetencie bude EPPO mať, no a z toho bodu lepšie pochopíme, aké budú vzťahy s existujúcimi orgánmi. Takže podľa návrhu komisie MPPO e by malo exkluzívnu kompetenciu pre tieto trestné činy. No a toto je veľmi dôležitý základný, zásadný bod návrhu komisie. Vieme, že to takto nie je, o tom sa práve hovorilo na, počas predchádzajúceho panelu. Existujú niektoré výnimky z kompetencií EPPO dla stresných činov PIF. Vieme, že EPPO bude mať kompetencie na vyšetrovanie prípadov, keď škody spôsobené EÚ prekročia škody spôsobené inej obeti. Takže rada zaviedla isté kritéria, ktoré myslím a zdieľam niektoré obavy, ktoré už zazneli, ktoré povedala pani Gresla. Tu kritéria, ktoré na jednej strane vylúčia obrovský počet prípadov PIF z kompetencie PPO a na druhej strane zavedením niektorých kritérií, ktoré podľa našich skúseností budú náročné na interpretáciu v týchto špecifických prípadoch a bude aj náročná implementácia s rizikom konfliktov medzi EPPO a národnými súdnymi orgánmi. Takže vo všetkých ostatných prípadoch v súlade s ustanoveniami kompetencie budú medzi členskými štátmi aj PVO vzdielané. Takže to sú komplexné, je to komplexná situácia, ktorá na jednej strane veľa prípadov PIF, mimo kompetencie PPO a v iných prípadoch dá, myslím, možnosť, e, pravdepodobnosť konfliktov na ťažké situácie. Ale ak situácia bude takáto, tak e, vidíme, kde sme, ako Olaf. To nám dáva veľký priestor napríklad e, musíme zistiť, kde pracujeme pre členské štáty, ktoré budú v rámci EPPO a všetky prípady, kde EPPO nebude mať kompetencie a právomoci. Takže myslím, že musíme začať dvoma hlavnými princípmi a zásadami, ktoré sú tiež reflektované v článkoch nariadenia o vzťahu medzi OLAFom a EPPO. Prede OLAFu zohľadom na jeho úlohu pri náročných administratívnych vyšetrovaniach bude veľmi dôležité, aby úzko spolupracoval s EPPO, aby si OLAF zachoval svoju úlohu v prípade trestných činov podľa smernice PIF v prípadoch, ktorými sa bude exkluzívne zaoberať členský štát. Takže dva hlavné princípy sú také, že paralelné vyšetrovania medzi OLAFom a EPPO by sme sa im mali vyhnúť, bez duplikácií, na nejaké prekrytie, keď PPO spustí vyšetrovanie, OLAF nebude mať týchto vyšetrovania kompetencie, nebude vyšetrovať rovnakú vec, pokiaľ špeciálne nepožiada PPO. Po druhé, aj keď EPPO začne vyšetrovanie alebo v prípadoch, kde by EPP mohlo, EPPO mohol začať vyšetrovať, tak je tu priestor na administratívne vyšetrovanie, tak, ktoré vykonáva OLAF. A tie sú niekedy dôležité ako prípravný krok eh, trestného vyšetrovania a môže zohrávať doplňujúcu úlohu v rôznych aspektoch eh, follow-up a finančnej náhrady, ktoré trestnoprávne stíhanie nemôže rovnakým spôsobom vyriešiť. Takže máme dva prípady, keď EPPO koná v danom prípade a keď EPPO nekoná. Keď EPPO príjme prípad a pracuje na prípade, v tomto scenári OLAFA môže vždy konať ako zdroj informácií o možných trestných činoch boli postúpené EPO, tak aby umožnilo vlastné vyšetrovanie. Máme celosvetovú sieť miestných orgánov a súkromných zdrojov, ktoré nám umožňujú dnes hm, dostávame 1400 informácií ročne o trestných činoch podľa smernice PIF, ktoré ale v tých prípadoch môžeme postúpiť ďalej na PPO, aby sa spustilo trestnoprávne stíhanie, tak ako dnes robíme s národnými súdnymi orgánmi. No a po druhé, keď EPPO, takže na prípade OLAFA, môže podporiť vyšetrovanie EPPO poskytnutím analýza, forenznými vyšetrovaniami a poskytnutím našej siete. No a v prípade, keď EPPO nekoná, z dôvodov obmedzení kompetencií OLAF má povinnosť vykonať vlastné vyšetrovanie. Je paradoxné, keby zavedením e PPO dole menšia ochrana finančných záujmov v členskom štáte, ktoré napríklad nie sú súčasťou EPPO, alebo v vlastiach, kde EPPO nemá kompetencie. Takže EPPO môže informovať OLAF v prípadoch, kde EPPO neotvorí vyšetrovanie alebo keď zametne prípad. Takže na záver, ja som presvedčený, že EPPO a vzťahy medzi EPPO a OLAFom budované na komplementarite mandátu oboch orgánov môže priniesť dobré výsledky v boji proti podvodom a dovolte mi povedať tiež eh, vyhnúť sa komplementarite dvoch orgánov, vyhnúť sa niektorým škodám alebo privázim sa obmedzením mandátu EPPO sú tu isté, to nie isté nedostatky, ktoré sa dajú odstrániť komplementaritou oboch orgánov. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne aj vám, pán Kessler, za váš príspevok. Teraz by sme prešli k možnosti položiť otázky a by sa niekto chcel prihlásiť. Ak nie, tak ja mám priamo dve otázky. Samozrejme, situácia o finančných záujmoch Európskej únie a boj proti trestným činom v tejto oblasti. Keď si počuli vaše pripomienky, tak e, samozrejme tu rôznorodá rôznorodé kompetencie. Príslušnosť je tu EPO, Eurojust, OLAF, aj národné orgány. Zdá sa mi na prvý pohľad, bez toho, aby možno by to potrebalo diferencovať, ale preto sa pýtam až na vaše predstavy. Nie je to napomocné, keď ide o finančné záujmy A moja otázka teda je tá, keď sa pozrieme na EPO a Eurojust, máte určité predstavy, kde by sa dalo obsahovo eh, to vyhraničiť, A druhá eh, otázka, kompetencie OLAFu zaradenie v EPO, tak veľká oblasť e, OLAFu by e, samozrejme vypadla. A čo zostáva potom OLAFu? Keby prišiel ten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 o finančné záujmy e, Európskej únie sa zamestnávajú e, myšlienkami mnohí, treba to štruktúrovať, e, triediť. Bol by som veľmi vďačný za odpovede. Pán Le Breton, ďalšia otázka. Ďakujem za slovo. Hovorili sme o trestnom, trestnej spravodlivosti. Je to téma principiálna a sú dva spôsoby, ako možno vnímať Európu. Dobre vnímame, že tieto ide o to, že v prvom rade ide o členské krajiny, o veľmi flexibilnú e, koordináciu E, smerom k Európe, Európe národov. Určite je to model, kde, e, ku ktorému sa e, obraciame. A potom druhý model, riešenie integratívne, kde samozrejme budú pokračovať národné inštancie, ale bude tu trestné právo alebo trestná spravodlivosť celoeurópska a úrad Európskeho prokurátora samozrejme bude znamenať cestu týmto smerom. Očividne, e, čo je tu nevýhodou, ak sa pozrieme na politické ciele, na smerovanie k federálnejšej Európe, tak to je vlastne to, čo sa evokuje z takéhoto riešenia. Určite to bude veľmi zložité a rozpravy, ktoré dnes počúvam, ma vedú k strachu, že tento systém bude prikomplikovaný na to, aby bol vôbec účinný. Sú tu dva možné konflikty. Prvý typ, e, konflikt medzi týmto úradom prokuratóry a členskými krajinami, pretože budeme e, v vzdielanej e, zdieľaných kompetencií, ako povedal úprimne pán Kessler, je tu problém konfliktu e, odpovednosti a kompetencií. A druhý problém potom, nepochybne bezprostrednejší, to by bol konflikt medzi EPO a OLAFom, pretože OLAF, úrad na boj proti podvodom, má projekt, ktorý je veľmi, veľmi spriaznený a blízky tomuto projektu. Kde ide opätovne o finančné záujmy a ochrany, a ochranu finančných záujmov, tak ako o tom hovorí smernica PIF. Týka sa to samozrejme aj ALAFu. A ja si teda kladiem otázku, nemyslíte si, že samotná existencia OLAFu sa spochybňuje týmto projektom z tých dvoch spomínaných dôvodov? jedna z tých inštitúcií pri tejto rovnici by bola naviac. A e, OLAF je organizácia relatívne e, zdiskreditovaná. Včítal som správy, ktoré, ktoré e, to dokumentujú. Takže taká je moja otázka. Sú snad ešte ďalšie otázky? vidím, že tomu tak nie je. A preto poprosím teda o zodpovedanie. Ďakujem za vaše otázky. E, e, určite môžem spojiť dve tie otázky. Pôvodná myšlienka článku 85-86 zmluvy o fungovaní EÚ to bola medzivládna horizontálna organizácia a ide o to, aby to bola horizontálna snaha posilnená posilnenie schopnosti Eurojustu. Z toho či oného dôvodu článok 85 v prístupe komisie mal byť určitou evolúciou. Avšak i revolúciou. Horizontálnosť je dobrá. Bez výraznej harmonizácie i, ide o koordináciu a táto koordinácia sa mohla posilniť článok 86 mal byť integrovaným vertikálnym postupom e, exkluzívnych právomocí. Išlo o špecifické oblasti od diskusí o eh, Nevedeli sme, aký presný eh, podiel reprezentuje PIF. Za celé tie roky sme, sme sa spojili s členskými krajinami, s OLAFom a praktickou dohod- potom tu je praktická dohoda medzi Europolom a Eurojustom. Pôvodne to nebolo ľahké, ale teraz tu máme dobrý príklad spoločného vyšetrovacieho týmu. Ide o e, daňové úniky, pašovanie cigariét. Celý tento systém e, neortodoxný prístup v tejto oblasti a výrazné export do Európskej únie Podarilo sa nám spolupracovať vďaka dobrej spolupráci. 20 prípadov v minulom roku došlo k piatim kooperatívnym akciám s Eurojustom a s Olafom. A to bolo proti e, nezákonnému pašovaniu. Pokiaľ ide o e, karuselové podvody z DPH, takisto spoločné vyšetrovacie týmy E, rôzne členské krajiny e, sa zúčastnili. Takže naozaj, ak vyvinieme snahu, ak e, regulujeme veci, tak jediná moja obava smerom k všetkým súdnym inštanciám vytvára sa jasnosť, jednoduchosť, zjednodušuje sa práca orgánov činných v trestnom konaní. Zdieľam názory predrečníkov. Je tu samozrejme potenciál určitého konfliktu, pretože pôvodne Eurojust sa spoliehal na úlohu určitého mediátora. Herzlichen Dank, dann bitte ich den Herrn Kessler noch. Poprosím ešte raz pána Kesslera. Nie som tu eh, na to, aby som za každú cenu uchovával pri živote Olaf. Musím sa vám e, zdôveriť, vám, ktorí máte pochybnosti, s tým, že som si dokonca mysle, e, myslel pred pár rokmi, že Olaf e, by bol celkom spokojne zanikol a prešiel do existencie EPO. To by bola bývala tá správna verzia, to dobré riešenie. Toto do určitej miery bolo výsledkom e, návrhu komisie k EPO, ku ktorej sme my prispeli proaktívne. Ako som už ale povedal, ak máme hovoriť o spolupráci medzi jednotlivými inštanciami, treba začať kompetenciami tých inštancií e, EPO v tomto prípade Teraz tu máme EPO s veľmi obmedzenými kompetenciami v prípade pri, prípadov PIF, takisto s pravidlami, ktoré sú mm, obávam sa, dúfam, že sa mýlim, zložitá interpretácia v špecifických prípadoch. a ťažká implementácia povedie ku konfliktom s orgánmi samozrejme členských krajín, nie s OLAFom. Takže pre OLAF samozrejme potom nemyslím si, že treba hovoriť o OLAFu, treba hovoriť o ochrane finančných záujmov, pretože všetci sme e, e, na tej istej palúbe, máme rovnaké starosti. V tejto situácii s takýmito obmedzenými kompetenciami však pre EPO pri e, vyšetrovaní e, trest, pri trest, e, trestných vyšetrovaniach k zločinom PIF je tu široký priestor potreba administratívnych e, správnych konaní. Potrebujeme naozaj OLAF, pretože e, ten tu je a vyšetruje. Každý rok to konštatujeme. E, minulý rok sme e, uzavreli 300 vyšetrovaní. To je rekord k zločinom v otázkach finančných zájmov. Minulý rok sme odporúčali 900 miliónov eur, ktoré sme zachránili budeme publikovať správu, kde uvidíte, že príspevok OLAFu e, v celej Európe k obnove, k znovu nadobudnutiu fondov, ktoré sa nezákonne použili, je jedna štvrtina celých e, z, e, zachránených prostriedkov e, vo všetkých vyšetrovaniach, vo všetkých, zo strany všetkých inštancií stíhania v, trest, v členských krajinách. Jedna štvrtina v porovnaní s ďalšími e, zložkami e, činnými v EÚ na tú tému diskreditácie. Je to teda niečo, ktoré chráni finančné záujmy EÚ e formou e, vyšetrovaní. Ak EPO zostane v tej forme, ako vyzerá teraz v návrhu rady, budeme pot, pot, mať potrebu. Nebude to konflikt, pretože my tu vnímame z priestor, priepasť, ktorá nie je zaplnená EPO. Nebudeme pracovať tam, kde pracuje EPO, ak nás nepožiada o podporu a v tomto prípade budeme konať ako e, e, ten, e, ktorý je riadený EPO, ale vo všetkých oblastiach, vo všetkých členských krajinách, ktoré budú mimo mandátu EPO a kompetencií, sme tu my. E, je, chcete niečo iné, aby zaplnilo túto medzeru? Nechcete? Olaf, bol by to paradox. Ak vytvoríme EPO, a to preto, že niektoré oblasti PIF nebude európska kontrola vôbec žiadna forma, alebo krajiny, ktoré nevstúpia do EPO, nebudú mať žiadnu kontrolu na európskej úrovni, ktorú majú dnes. Takže pre mňa je to veľmi jednoduché, je to veľmi zložité a nemotorné mať 4, 4 inštancie. Je tomu tak, ale to nie je problémom. Dnes máme vlastne 3. Eurojust, OLAF, a členské krajiny. Zajtra rozhodnutie rady, ak sa pôjde týmto smerom, bude štvrtý, štvrtá zložka. My sme si to nevybrali. My sme chceli, aby tou rozhodujúcou časťou bolo EPO. Ale ak sa obmedzí mandát, nevnímam problém v tom, že by tu boli štyri. Eurojust pri všetkom rešpekte bude mať kompetencie pre tieto zločiny FIF, ak e, členské krajiny zapoja tretie krajiny, ktoré nepatria pod tohto prokuratúru. Ak to bude e, stíhanie zo strany tej prokuratúry, ona bude tou inštanciou. Eurojust potom bude e, veľmi dôležitý. A však nie je tu problém, či sú tri alebo štyri. Problém je v tom, ako e, naformátujeme vlastne EPO? Ako ju, ako ju zadefinujete? Ak bude v takej forme s obmedzenými kompetenciami, e, bude to doplnkový, doplnkový e, článok a namiesto troch budú štyri. Ne, nejde o to, že vyriešite situáciu, keď jedno vlastne kvôli zjednodušeniu eliminuje ďalšie ak tak budeme činiť, stratíte, stratili by sme e, do veľkej miery európske nástroje na vyšetrovanie zločinov vo finančných otázkach. Možno, že je to e, príliš ne, nemotorné, ale táto, ak to vôbec je anglické slovo, táto e, nemotornosť prípad, pripadá na kompetencie, na triku kompetencií eh, v EPO. Ďakujeme pekne. Ak tu nie je ďalšia rýchla otázka, tak by som dal eh, priestor tretej časti, kde prevedzme vedenie kolegyňa Barbara eh, Matera. Chcem poďakovať našim rečníkom a hostom z tejto časti a odovzdávam teda, ako hovorím, slovo e, Barbare Matere. Bene, diamo inizio ai lavori del terzo panel. Začneme teda s prácou eh, v rámci tretieho bloku k tej revízii. Eh, rada by som privítala odborníkov, rečníkov. Začneme hneď pánom Botom, ktorý je eh, prokurátorom. Pán Jose Martínez ďalej, Eh, riaditeľ parlamentnej právnej služby a takisto pani Thérèse Blanchet, eh, zodpovedná za spravodlivosť a vnútorné záležitosti v rámci rady. A ďalej pán Ignácio Patrone, eh, ktorý je generálnym prokurátorom na Najvyššom súde v Taliansku. Určite e, je to možnosť e, e, vysporiadať sa s pochybnosťami v tejto ožehavej téme. Môžeme sa tiež pozrieť na ciele do budúcna. Pokiaľ ide o europoslancov, možno získať vyššiu mieru presvedčenia v ďalšej práci. Ide totiž o tému, kde EPO vnímame veľmi dôležito. Otázka, ktorá tu znie stále, Eh, aké sú relevantné aspekty pre parlament. Verím, že vieryhodnosť eh, prokuratúry bude závisieť aj od efektívnej kontroly eh, tej revízie. Sú tu rôzne alternatívy, ako tento, možno inštitucionalizovať tento mechanizmus, mysl, pomýšľať možno na tri scenáre, výlučná zodpovednosť pre Európsky súdny dvor, po druhé Národné súdne inštancie by mali právnu kontrolu nad rozhodnutiami prokurátory a po tretie zmiešaný systém, kde by mali úlohu národné súdne e, inštancie aj Európsky súdny dvor. Nechcem však predbiehať diskusiu a de hlavom slovo pánu Botovi. Merci, madame la présidente. Ďakujem pekne, e, pán e, nepredsedníčka. Rád by som uviedol, že e, budem vyjadrovať vlastný názor, osobný názor. V žiadnom prípade nevystupujem v mene Európskeho súdneho dvoru. Vystupujem tu ako súkromná osoba. Poviem len toľko, že e, vo Francúzsku som e, pracoval v prokuratúre alebo pre prokuratúru ako sudca, takže pomerne dobre sa e, význam v tejto problematike. E, nie možné e, opomenúť to, že zriadenie úradu Európskeho prokurátora je veľmi e, naliehavá vec z hľadiska ochrany finančných záujmov únie. Je to aj politicky citlivá otázka, pretože má dočinenie s trestným právom. A ako vieme, E, trestné právo má e, e, určitú integrujúcu pôsobnosť, avšak počas uplynulého obdobia aj trestná činnosť sa adaptovala na integráciu a zriadenia úradu Európskeho prokurátora by sme mali len uvítať ako prejav ďalšieho napredovania a, a odstranenie nedostatkov z minulosti. Ak si prečítame návrh, e, zistíme, že architektúra navrhovaného úradu je pomerne komplikovaná. Na jednej strane je jasné článok 87 e, zmluvy o fungovanie Európskej únie, nie prispieva k eh, jednoduchým riešeniam. Takisto treba zohľadniť aj podstatu eh, úradu prokuratúry a úlohy, ktoré eh, má vytýčené. Takže tu by si človek vedel predstaviť aj určitú mieru zjednodušenia. Pokiaľ ide o podstatu tohto úradu, to, ako to upravuje zmluva e, e, poskytuje mu e, charakteristiky orgánu súdnictva, ktorý je integrovaný s vnútroštátnymi systémami. Zdá sa to, že to je nevyhnutným výsledkom úpravy podľa článku 87, kde sa hovorí o justičnom orgáne a, a uvedomujeme si, že E, e, úrad e, Európskeho prokurátora nie je nejaký neutrálny, neutrálny pojem a v odseku 3 tohto článku sa hovorí o trestnom stíhaní, čo je pomerne špecifický pojem z hľadiska trestného práva. Takže ide o justičný orgán, ktorý je integrovaný do vnútroštátneho systému. Zdá sa, že to e, mm, diktuje pri najmenšom úsmerňuje e, e, nás mm, vo vzťahu k súdnej kontroly. Čiže predstavujeme si to tak, že tento úrad musí konať prostredníctvom vnútroštátneho súdnictva. A preto vyvstala otázka, prečo by vo vzťahu k úradu Európskeho prokurátora mali eh, platiť iné pravidlá eh, existovala e, predstava o tom, že e, úrad e, bude konať odlišne od vnútrostatnej úprave súdnictva. Takáto možnosť existovala, avšak zmluva o fungovaní Európskej únie uzavrela takúto možnosť. Aký zmysel má úrad Európskeho prokurátora? Nuž predstavujeme si to tak, že e, tento úrad by mal stíhať e, trestné činy a rozhodnutie o trestnom stíhaní, jeho právna opodstatnenosť by e, sa mala posúdiť príslušným súdom. To znamená, že tento úrad by mal podliehať vnútroštátnemu súdu rozhodnutia Mm, e, úradu sa môže spochybniť a príslušný e, súd e, môže vyhlásiť, Európsky súdny dvor môže vyhlásiť, že nemá v tejto veci kompetenciu konať a že tu je príslušný vnútroštátny súd. Mm, takéto rozhodnutia musí byť náležitým spôsobom zdôvodnené. Pokiaľ ide o rozhodnutie o tom, či je e, e, uznesenie o trestnom stíhaní zdôvodnené, je možné operať sa na úpravu zmluvy, e, e, konkrétne znenie článku 86. Pri e, výkone svojich úloh alebo vo vzťahu k výkonu takýchto úloh môžeme povedať niečo podobné. Rozhodnutie o mm, mm, začiatí trestného stíhania e, v zmysle e, zmluvy e, ráta s tým, že sa má ju identifikovať, stíhať a napokon postaviť pred súd akékoľvek konania, ktoré sú v rozpore s právnou úpravou. Týka sa to samozrejme aj zhromažďovania e, dôkazov na strane e, členských štátov a súčasná úprava policajnej a justičnej spolupráce, takisto aj ustanovenie nariadenia by mali postačovať na to, aby nevznikali problémy z hľadiska implementácie. Chápem, že to, ako funguje úrad e, Európskeho prokurátora, sa môže pozdávať pre nezasvetených eh, ľudí eh, ako niečo tajomné. A mm, máme eh, rôzne vnútroštátne systémy, ktoré sa snažia konať na základe spolupráce. A ak niečo ľutujem, tak je to tá skutočnosť, že takáto spolupráca sa nevyužíva vo väčšej miere. Pokiaľ e, v súčasná úprava umožňuje vylepšenie spolupráce medzi e, e, rôznymi jurisdikciami. Pokiaľ by sme sa vzdali vyjadrenia minimálne štandardy, ktoré pôsobí zničujúce, ide o záruku, o voči ktorej neplatí žiadna derogácia. Takéto znenie by bolo e, preferované a to by e, hlavne poukazovalo na podporu e, priestoru spravodlivosti, slobody A tak nechcene vzniká dojem, že táto konstrukcia bude mať o niečo nižšiu hodnotu, prípadne kvalitu a spresnenie existujúcich pojmov by nám umožnilo e, sa zbaviť viacerých komplikácií. Ďalej e, je tu rozhodnutie e, nepristúpiť k trestnému stíhaniu. Už som povedal, že rozhodnutie o začiatí trestného stíhania sa musí posúdiť súdom a čo keď e, e, súd sa rozhodne, že trestné konanie sa nebude e, konať, že tento prípad sa odloží ad inicio. E, e, v prípade, že e, vnútroštátna prokuratúra e, to považuje za nutné, môže sa chopiť tohto prípadu aj po tom, čo sa jeho vzdá e, úrad Európskeho prokurátora Mm, zvolený súd, zvolená jurisdikcia je vnútroštátna jurisdikcia a e, e, e, súd na vnútroštátnej úrovni musí posúdiť tento prípad. Hovoríme teraz o uplatnení unijného práva na základe centralizácie E, e, v reakcii na rozhodnutie Úradu Európskeho prokurátora. Takéto e, situácie sa môžu vyskytovať dennodenne. Sú pomerne dobre známe. Ospravedlňujem sa, som prekročil svoj časový limit. Nemali ste ma nutiť e, e, hovoriť predovšetkým o samotnom pojme úradu Európskeho prokurátora. E, ja sa potom neviem zastaviť. Hovoríme o možných sporoch medzi úradom prokurátora a štátmi. Je tu určitý vzťah medzi úradom Európskeho prokurátora a mm, mm, mm, Národnou prokuratúrou, ktorá je nezávislá. A tu by sa dal využiť aj vnútroštátny model. To znamená, že e, v systéme e, e, vzťahov medzi európskym prokurátorom a vnútroštátnou prokuratúrou Vieme si predstaviť e, delegované aktivity, ktoré môžu spôsobovať určité strety. Musíme to vnímať aj z e, ľudského hľadiska. Takže e, je to myšlienka, ktorá sa dotýka aj E, e, otázky e, zvrchovanosti. Vieme si predstaviť aj nejaké hraničné prípady, mm, spory ohľadom kompetencií v prípade vzniku pochybnosti ohľadom príslušnosti Európsky súdny dvor môže byť oslovený v opačnom prípade niekedy bude nutné vytvoriť e, osobitný e, senát. E, no už nebudem zachádzať do ďalších detajlov, nechám to zatiaľ na tejto úrovni. Iba chcem uviesť, že úrad Európskeho prokurátora vznikne a to je skvelý nápad a potom ako začne fungovať. Poprosím vás, aby ste nechali tento orgán e, e, e, žiť ďalej. Veľmi rád by som vás e, počúvala e, e, dlhšie a preto slúbujem, že vás pozveme opätovne. Žiaľ, čas, ktorý máme v parlamente na Vyčlenie na tieto účely je obmedzený. A teraz vystupí pani Maria Jose Martínez, eh, rediteľka mm, právneho odboru Európskeho parlamentu. Eh, pokiaľ ide o tento eh, legislatívny postup, ten sa rozbehol v decembri roku 2013. Právna služba dostala požiadavku, aby sme sa e, viedli, viedli svoje právne stanovisko ohľadom návrhu o, o úrade Európskeho prokurátora. Jedna otázka sa týkala článku 36 najmä tento výbor e, sa pýtal, či znenie tohto článku znamená, že Európsky súdny dvor nebude posudzovať či konanie EPO eh, je v súlade s európskym eh, aký a chartou eh, základných práv. A či to nebude tu rozpor s článkom 236 a článkom 237 ohľadom predbežných opatrení. Odpoveď právneho odboru bol jednoznačný. Pokiaľ ide o Úrad Európskeho e, prokurátora. Článok 36 e, návrhu vylúčuje priame konanie, ako je predbežné rozhodnutie ze strany Európskeho súdneho dvora. E, to obchádza ustanovenie zmluvy, pokiaľ ide jurisdikciu unijných súdov a zasahuje, a to neprimerenie, do práva na účin na právne opatrenia podľa článku 40 36. Preto článok 36 e, e, spôsobuje e, určité znepokojenie ohľadom legálnosti. Treba povedať, že úrad Európskeho prokurátora je hybridný orgán, ktorý zahrňa unijnú no a vnútroštátnu posobnosť. Takže odpoveď na túto otázku nemôže byť jednoduchá účinky článku 36 e, e, odsek 1 môžu spôsobovať e, napadnutie konania, prípadne nekonanie EPO pred súdmi členských štátov. To neodstraňuje samotnú možnosť právnej nápravy Avšak výsledky e, uplatnenia tohto nástroja závisia od e, príslušnej vnútroštátnej úpravy. Takisto to znamená, že e, právna fikcia, podľa ktorej EPO sa vníma ako vnútroštátny orgán, vnútroštátne súdy budú mať možnosť rozhodovať ohľadom e, e, opravnenosti, nepravnosti konania. E, na druhej strane odsek 2 rovnakého článku ustanovuje, že ustanovenie vnútra štátnej úpravy spomínané v naredení sa nemôžu považovať za ustanovenia unijného práva z hľadiska predbežných opatrení. Toto ustanovenie odsek 2 článku 36 sa musia vnímať spolu s odsekom 1 a to e, e, znamená, že e, konanie Európskeho prokurátora sa nemôžu preskúmovať vnútroštátnymi súdmi aj z hľadiska predbežných rozhodnutí. Podľa teda v našej analýze sme posudzovali argumenty na základe charty, a mm, článkov ohľadom e, nápravných opatrení. Článok 47 Charty e, e, o základných právach zaistuje mm, mm, účinnú právnu nápravu pred súdom v prípade porušenia práv a slobod, ktoré sú chránené unijným právom. Toto základné právo sa vzťahuje na všetky orgány Európskej únie podľa článku 51 Charty a je vodítkom pri interpretácie všetkých ustanovení o súdnej kontroli Právo na účinnú e, e, e, súdnu nápravu nie je e, absolútne a podľaha obmedzeniam v prípade sú zdôvodené podľa článku 52 e, charty, ale s prihľadnutím na princíp proporcionality. Avšak rozsah práva a najmä zoznam inštitúcií a orgánov, na ktoré sa vzťahuje, je záväzný podľa článku 51 a nepodlieha akýmkoľvek obmedzeniam. Inštitucionálne orgány, na ktoré sa vzťahujú záruky, sa nie meniť zákonodarcom. To znamená, že definícia toho, či nejaký orgán je alebo nie je unijným orgánom, je e, na e, rozhodnutie zakonodárcu. Na druhej strane e, zmluvy rataje s určitými nápravnými opatreniami a možnosťou posúdiť v súde legálnosť konania orgánov Európskej únie v rámci sekundárneho práva. Tento systém by mal byť komplexný a obsahuje najmä e, e, e, opatrenia, ktoré umožňuje spochybniť e, za e, legalitu konania alebo nekonania e, unijných orgánov, ako aj posúdenie e, škôd spôsobených nezakonným konaním e, orgánov. Tieto priame aktivity sú doplnené predbežným rozhodkom, predbežným rozhodnutím. Nuša myslím, že zmluva vytvára všetky súdne nápravné opatrenia, ktoré e, majú umožniť súdnemu dvoru e, preveriť legálnosť opatrení prijaté, prijatých inštitúciami nuž. A tieto nápravné nástroje môžu byť zmenené len úpravou zmluv. Sekundárne právo únie nemôže e, toto obísť tým, že inému súdu prideli to, čo spada do jurisdikcie Európskeho súdneho dvora v súlade so zmluvami. A to sa týka nielen priamých eh, krokov, ale tiež predbežných rozhodnutí o legálnosti a interpretácii sekundárnych eh, aktov. Súdny dvor má jurisdikciu hodnotiť eh, plnenie a plnenie európskeho rámca základných práv v súlade s predbežnými rozhodnutiami. Rozhodnutie a otázka je, či článok 86 eh, zmluv, zmluvy o fungovaní eh, Európskej únie, či je právny základ eh, činnosti EPPO, odôvodňuje výnimky tohto režimu. My sme presvedčení o tom, že princíp jurisdikcie Európskeho súdneho dvora sa tiež týka Európskeho, Európskej prokuratúry aj s ohľadom na špecifikum uvedené v článku 86, konkrétne úlohy, ktorú zohrávajú národné súdy e, na prvom mieste druhý odsek článku 66, teda pardon, 86, hovorí hlavne o jurisdikcii národných súdov, ale robí tak len na úlohy prokuratúry a nie na funkciu vyšetrovania. Funkcia vyšetrovania sa aplikuje, keď európsky prokurátor e, zhromaždí dostatok e, dôkazov, aby prípadal na súd. A e, následkom toho tento druhý odsek nemôže odôvodniť výnimku jurisdikcie Európskeho súdneho dvora za normálnych pravidel a podmienok. Na druhom mieste tretí odsek článku 86, ktorý stanovuje povinnosť do nariadenia vytvorenie, o vytvorení EPPO, uviesť súdnu revíziu a súdne e, opatrenia. Ani ten nehovorí o jurisdikcii ako takej. Lebo nímka ustanovenia o jurisdikcii Európskeho súdna dvora by si vyžiadala veľmi presné znenie, napríklad článok 27.6 zmluvy o fungovania EÚ, ktoré vylučuje z jurisdikcie súdu policiu a iné orgány trestné činov v konaní členských štátov, alebo napríklad článok 24 zmluvy o fungovaní Európskej únie, kde sa vylučujú zahraničné veci a bezpečnosť pozornosti. Nehovorí sa tam o článku 86, že by vytváral nejaké výnimky s ohľadom na jurisdikciu e, súdov Európskej únie. E, tretí odsek článku 86 e, treba vnímať vo svetle základných práv na účinnú súdu nápravu. To znamená, že musí mať ochrany a nie reštriktívnu interpretáciu. Treba to chápať ako spôsob existujúcich, no aj naše, naše, naša interpretácia je taká, článok 86 odsek 3, ale nemôže sa týkať samotnej jurisdikcie európskych súdov, e, ktorá je regulovaná v článku 19 zmluvy o fungovaní Európskej únie a článkov 260, rovnako ako sa, čo sa týka Európskej prokuratúry. Takže ja v tejto fáze môžem ratifikovať a potvrdiť našu pôvodnú analýzu ustanovenia navrhovanom článku 36 návrhu vyvolávajú závažné obavy o legálnosti. To sa týka v každom prípade, o tieto obavy e, sa neuplatňujú tiež e, na konanie alebo vynikanie Európskej prokuratúry, e, ktoré sú oddeliteľné od prokuratúrnych funkcií pred Národným príslušným súdom. Európske súdy nemajú kompetencie, alebo ako Európske súdy nemajú kompetenciu, alebo a Európska jurisdikcia nie sa neočakáva na európskej úrovni. No a ja by som chcela ešte povedať, že jurisdikcia musí byť zachovaná, ale to neznamená, že je to jediný súd, ktorý by mal mať jurisdikciu a súdnu právomoc. A dôležitým aspektom je zachovať eh, súdnu príslušnosť Európskeho, Európskeho súdu a zajistiť, aby nedostatky boli odstránené súdmi Európskej únie spolu s eh, aby bola vytvorená, zriadená ochrana a súdna právomoc. Ešte predtým, než ukončím svoj príspevok, by som rada povedala niečo o pozícii, ktorá, ktorú vyjadrilo predsedníctvo rady ja myslím, že to bolo v poslednom dokumente z 22. decembra minulého roka v tu je upravený článok 36 druhá časť tohto článku 36 hovorí opätovne o možnosti predbežného rozhodnutia a podľa nášho názoru je to úplne v súlade s našou analýzou, ale na druhej strane máme pochybnosti o navrhovanom prvom oceku. V tom navrhovanom prvom oceku, ktorý navrhuje predsedníctvo, nevieme celkom presne, aká je úroveň dohody a zody. E, nehovorí sa o všeobecnom vylúčení. Vyšetrovacie aktivity nemôžu byť vylúčené z tohto odseku a konkrétne, ak upravujú právnu pozíciu dotknutej osoby a v každom prípade výber súdnej príslušnosti alebo súdu. Ja myslím, že čiastočné vylúčenie článku 1, odsek, teda odseku, prvého odseku článku 36 treba byť ešte ďalej preverovaná. Takže my sme v tomto prípade otvorení. Ďakujem pekne. Ja ďakujem veľmi pekne. Je mne vždy veľmi ľúto, musím niekoho prerušovať, ale bohužiaľ máme len obmedzený čas. Pani Teresa Blanchet dostane teraz slovo. Riaditeľka oddelenia. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. A ja tiež hovorím svoj ako osoba, ja nemôžem vystupovať ja v mene rady ani v mene právneho servisu, pretože e, práce prebiehajú, sú komplikované, trvajú 4 roky. Zmluva vytvorila e, dva hybridy. Jeden hybrid, e, ktorý je známy, týka sa zahraničnej politiky a bezpečnostnej politiky. Je to pomerne jednoduchý, pretože to je hybrid medzi dvoma inštitúciami, komisiou a, a celom prezidentstvom pre zahraničné veci. A ten druhý hybrid európsky prokurátor, to je oveľa komplikovanejšie, pretože to je hybrid medzi európskym orgánom a, a úlohou v úlohou národných inštitúcií, takže je to európsky, európsky orgán, ktorý má mať súdnu príslušnosť a vyšetrovacie právomoci v rámci trestných Čínou podľa smernice PIF. No a to kontrola legálnosti tohto, tejto prokuratúry, kde ktoré akty sú kontrolované súdmi, pretože príslušné články o otázkach interpretácie a legálnosti hovoria, že súd zodpovedá aj za tých orgánov a inštitúcií únie, No a túto rozhodujúcu úlohu zohráva Lisabonská zmluva. Takže otázka je eh, článok 86, odsek 3, ktorý dáva zákonodarcovi príslušné eh, právomoci a akom, akém, akom rozsahu umožňuje zákonodarcom výnimky od pravidel a kompetencií súdneho dvora. Ako viete, návrh komisie z roku 2013 že komisia sa chcela zjednodušiť situáciu a nájsť jednoduchšie riešenie v tom zmysle, že obmedzila kompetencie súdu len pre interpretáciu a preverenie otázok e, platnosti rámci samotného nariadenia a tiež kompetencie e, súdu. No a tohto príslušnosť a kompetencie súdu sú obmedzené v iných otázkach, to znamená súčasne v rámci súdneho konania si článku a oceku 1, článku 36, na článok 36 sa zaoberá touto výnimkou, no a článok 36, odsek 1, prokuratúru a národné orgány stanovuje jasné podmienky rozdelenia právomocí kontroly priamej, kontroly nepriamej a všetky akty procesu eh, nespadajú do právomoci súdu ako pred eh, národnou súdnou príslušnosťou. Takže to je v článku 1, ktorý bol eh, navrhovaný článok 2, článku 30, alebo odsek 2, článku 36, a posobnosť, ktorý hovorí o národných eh, nástrojoch a to na ustanovení 39, no a hovorí o implementácii napríklad smernice PIFA alebo smernice o harmonizácii trestného konania. No a diskusie na rade, alebo teda otázky, ktoré eh, si kladú, je rozsah výnimiek pre zákonodarcu, článku 36, odsek 3, tak ako povedala kolegyňa Maria Jose, tak keď porovnáme e, článok 36, odsek 3, s inými nástrojmi e, z mluvy, články napríklad 114, e, odsek 9, 109, alebo 300 a čo sa týka možnosti dať zákonodarcovi Európskej únie v orgánoch, ktoré vytvárajú, v článku, ktorý vytvára orgány a dať im právomoci a konkrétne modality na rušenie, tak sa dáva úplná výnimka z kompetencií súdneho dvora. Takže toto sú príklady. No a otázka je, či použitých zoračných článkov 86, ktorý stanovuje kompetencie, umožňuje absolútne vylúčiť kontrolu súdneho dvora. Vieme, že v súdnej príslušnosti klasickej súdneho dvora, eh, že ja je založená na práve, no a súd, že obmedzenie napríklad prístupu k priamej pomoci a platnosť. No a tak ako sa konštatuje tu v texte, v pôvodnom texte komisie, tak otázka interpretácie niektorých prípadov a tento text vylúčil zrušil. Takže e, jedno z prvých opatrení, ktoré prijala rada, bolo e, zrušiť čl- odsek 2 článku 36, a, e, pretože umožňuje interpretáciu národných nástrojov, ktoré sú a, nariadením potrebné uplatniť. že smernica, to smernice PIF, nie je to úplne vylúčenie, súdu a interpretáciu, takže v úprave rady to bolo obnovené. Je tu otázka kontroly legálnosti kompetencií prokurátora, no a tu sa rozlišujú dve fázy. Na jednej strane fáza pred a na druhej strane e, po dole národných e, právomocí. No a tu kontrola priamej cesty e, zrušenia a na druhej strane kontrola platnosti predbežného súdneho rozhodnutia. Nožia cesta nepriamej kontroly otázky predbežného rozhodnutia najmenej a pre môže byť vylúčená a takže odsek 1 bol upravený v zo zmluvou, no čo sa týka priamej cesty, anulácie, tak čo sa týka pridelení národnému prokurátorovi, tak vidíme, že vykonáva verejné cíno. A je to, bolo to pod právnu kontrolu, to je jednoduchá interpretácia zmluvy, tak čo, ako povedal pán Bota, a čo sa týka fázy, ktorá predchádza. Le parquet ne peut pas être assimilé à une autorité nationale. Tak, čo kritérium logické v tomto prípade je vedieť, aké práva uplatňuje prokurátor, či len národné právo, alebo nariadenie právo, právo únie. Ak je to len národné právo, tak možnosť asimilovať národný orgán, tak eh, to priateľné napríklad, eh, pre všetko, čo sa týka opatrení vyšetrovania, ktoré nariadi eh, prokurátor a v súlade s národným systémom a logiku opatrenie vyšetrovania príjmu národné orgány. Naopak, keď prokurátor má nariadenie, kompetencie, priame kompetencie súdu na kontrolu legálnosti eh, rozhodnutí EPPO, ktorý je Európskou inštitúciou musia zostať zachované a to je časťou procesov, ktoré príjme eh, prokurátor, tak ako je, má príslušnosť a kompetencie, teritoriálna čo sa upravuje v nariadení, ktoré aplikuje prokurátor alebo možná transakcia, kde všetko je regulované nariadením, tak aplikuje nariadenie. Takže nie je to v mnohých prípadoch nie je to také dramatické, ale je to skutočnosť. Takže na záver, čo sa týka práce, ktoré sú spojené eh, s činnosťou na rade a príspevok eh, k právnej analýze možnosť eh, národnej jurisdikcie nemôže byť obmedzované, no a niektoré akty postupov, vidíte, jurisdikcia je založená priamo na nariadení, tak, tak možnosť prenosu procesu na, na preta dvor, možno, ale to je možné z hľadiska článku a, príslušného nariadenia. Ringrazio doktoressa Blanchet anche... Ďakujem e, veľmi pekne. Aj my dúfame, že v nadchádzajúcich rokoch to ešte získa príslušnú formu a že táto instancia bude stáť na vlastných nohách. No a na záver dostane slovo ešte pán Patróne, ktorý koordinuje medzinárodné záležitosti na talianskom, kde on sleduje rokovania z najväčšej blízkosti. Nech sa páči. Ďakujem pekne som posledný v rozprave, ktorá bola veľmi bohatá na podnety. Mám teraz úlohu držať sa e, veľmi úzko vymedzeného rečníckého času a pohovoriť o otázkach, ktoré sú relatívne sporné. Článok 36 eh, v návrhu komisie je rozhodujúce právne preverovanie sa už eh, riešilo stalo sa to zásadným problémom. Mala, mal, mal to byť vlastne najvyšší trestný e, orgán únie. Mnohí to nazývajú federálnym úsilím, ale musí tu byť aj trestný postup, kde sa stanoví e, e, kompetencia pre preverovanie Pamätám si na roky, kedy sa to preverovalo, tento aspekt. Spolupodielali sa dvaja luxemburskí e, profesori článok 36 túto problematiku odzrkadluje. Akú e, príslušnosť budú mať sudcovia v Luxemburgu? a akú tí v Andalúzii či v pobaltských krajinách. Podľa príslušnej zodpovednosti to vždy bude veľmi dôležité, pretože v týchto otázkach e, máme túto tendenciu. Som prokurátorom v, e, e, na súdnom dvore Bolo to však taká priekopnícka nedobrovoľná úloha. Musíme dbať na to, aby príslušné zariadenia mali čo najlepšie e, možnosti a aby mohli chrániť obžalovaných. Vo všeobecnosti je tu komunitárny e, komunitárne zacielenie inštitúcií. To nemôže byť na úkor individuí. Praktickým výsledkom by malo byť práve pri právnom výklade to, ide tu o to dať eh, sudcom za EÚ čo najširšie kompetencie všeobecné súdy, súdy prvej inštancie, keď, pretože to bola veľmi e, rozhodujúca kompetencia. Je to dosť e, ťažké obhajovať právo v Luxemburgu. Preto sa e, okamžite zamietlo prenesenie kompetencií na európsku úroveň. Nie však tu, nikdy tu neboli konkrétne e, kroky. Prededávnom e, sa pripomínalo to, že komisia v roku 2013 postupovala inak. Právna fikcia, podľa ktorej všetky právne akty sa vnímajú národne a tým pádom E, sa prekladajú na kontrolu národným e, inštanciám, národným sudcom. Pán generálny prokurátor tu povedal, že pri všetkom rešpekte pred teda, pri tento princíp, ktorý nie neobmedzenie uznávam, že tu máme i naďalej e, možnosť prijímať e, alebo ponechať Luxemburgu predbežné rozhodnutia a tým pádom aj súdnu príslušnosť. A tu vznikajú e, určité komplikácie podľa rodinného, dedičného či občianského práva. Sú tu jednoznačné normy, pokiaľ ide obmedzenie súdnej príslušnosti členských krajín tu vlastne zostáva manevrovacia plocha, ale je tu málo judikatúry. Takisto nedostatočná súdna príslušnosť v obchodnom či, e, či občianskom práve. Ide tu o e, e, minimálne výhradné výsostné práva a preto sa tu aplikuje autonómne rozhodovanie, ale v trestnoprávnej oblasti je tá situácia iná. Vznikajú tu situácie, kde je buď pozitívna, pozitívny konflikt, pokiaľ ide o e, kompetencie a podobný prípad vzniká v rôznych situáciách e, o, strany rôznych sudcov. Tým pádom sa môžeme vyhnúť negatívnemu konfliktu. Jednoducho tu nie je všeobecné ustanovenie o trestnom práve. Sú tu rôzne detailné pravidlá v rámci samotného nariadenia a tu je nebezpečenstvo, že e, súdcovia e, príjmajú pragmatické rozhodnutia na národnej úrovni. Rozhodnutia medzi Talianskom, Francúzskom, Španielskom. A tu vzniká nebezpečenstvo, že talianský e, sudca povie, že vzhľadom na toto nariadenie ja práve príslušný a zodpovedný nie som. Európsky prokurátor to potom dá inému sudcovi, ale takisto, ten sa vyhlasí takisto za E, nekompetentného. Ako to potom vyzerá e, pre dotknutých. A to je pre mňa to rozhodujúce. Jednoducho treba nechať primeraný manevrovací priestor, nie len od, odkazovať to naspäť na európsku úroveň. Vychádzame z toho napríklad, že by to bol Talian. Keď v Ríme či Miláne e, sa bude E, žalovať, alebo v Barcelone a, alebo v Paríži, je to rozdiel, pretože rozdielne jazyky prichádzajú do úvahy. Pravdepodobne e, bude treba platiť dvoch advokátov e, za e, miesto súdu a vašu mater- e, domovskú krajinu. A ak sú to predpisy, ktoré nepoznáte, PIF napríklad, tak nie je tu e, jednoznačná trestná, trestná, trestný základ a treba zvažovať, či sú tu e, priťažujúce alebo poľahčujúce okolnosti. To všetko je veľmi závažné. Môže to byť medzi 6 mesiacmi až 4 rokmi e, ten, tá dĺžka trestu. Prečo teda v, e, to predbežné rozhodnutie tu nefunguje? pretože národný e, e, sudca, keď má problém e, výkladu, tak môže hovoriť o predbežnom opatrení. Ale dotknutá osoba takúto možnosť nemá. Ak chceme mať jednotný systém, ale aj podľa nariadenia, by sme nemali systém jednotný, pretože nemáme jednotný európsky systém trestného práva a preto žalovaný by mohol povedať, že nechcem byť žalovaný v Madride, ale v milane. To môže samozrejme e, viesť k problémom, ale dnes sa o tom viackrát hovorilo a tým sa blížim k záveru. Hovorilo sa tu viackrát o, o, o, o tom shoppingu príslušnej inštancie v takej, ar, takom arbitrovaní súdnych inštancií podľa toho, ako vyzerá príslušný súdny systém, pokiaľ ide o prípustnosť e, dôkazového materiálu alebo vyhodnotenie e, dôkazného e, bremena. To všetko sú faktory, ktoré majú dopad na proces. Všetko sú to otázky, E, z rozhodovania súdov, e, judikatúry. A tu súhlasím s pani Laše, jednoducho už končím. Ide tu o procesné právo. To musia preverovať e, národní sudcovia. Nie sú tu nejaké výrazné odchýlky v nariadení medzi návrhom komisie a texte, e, text z Luxemburgu. Zostáva to, e, ide o ocenenie po e, prípustnosti dôkazového materiálu a tu na tom podľa toho treba merať mieru žaloby. Tiež prípustnosť E, týchto dôkazových materiálov môže byť práve rozhodovaná v e, Luxembursku. To bol taký relatívne krátky príspevok a teraz e, udelím slovo kolegom ešte raz, ktorí môžu položiť otázky. Ja sama položím otázku pánu Patrianomu. Keď ide v prvom rade o, o vymedzenie e, kompetencií keď máme e, zámer vytvoriť zmiešaný systém s európskou a národnými inštitúciami. Myslíte si, že tu môže vzniknúť zmetok? Že by tu mohli e, vznikať konflikty? Ako by v takýchto situáciách postupovala Európska prokuratúra? A potom otázka e, pánu generálnemu prokurátorovi Botovi, pokiaľ ide o právne preverovanie ktoré by sa výborne hodilo vzhľadom na úvahy, ktoré tu zazneli. Rada by som počula vaše stanovisko. A ešte aj vy, pán Fos, pokiaľ viem, máte otázku. Ďakujem. Nepočul som síce všetky príspevky, dúfam však, že i tak moja otázka bude e, e, dávať zmysel. Poprvé otázka týkajúca sa e, tých e, ústavnoprávnych otázok. E, my máme zásadu v Nemecku, že každý dostane súdom pridel, prideleného sudcu. Ako budeme tu pri európskom prokurátorovi, ktorý bude činný E, cezhranične a bude si môcť rozhodnúť, do akej pôjde členskej krajiny. Ako vôbec môžeme e, zabezpečiť takýto princíp? Veď by sme potrebovali takmer e, celoeurópsky poriadok pre túto otázku. A druhá otázka by bola, podobne ako sa pýtala kolegyňa Matera, alebo teda ako konštatovala, ako pokyny Európskej prokuratúry budeme preverovať. Sú predsa procedurálne, ako povedal talianský kolega, e, e, sú tu národné procesné postupy, ale máme tu i európsku inštitúciu, ktorá, pokiaľ viem, bude môcť e, byť hodnotená, preverovaná len Európskym súdnym dvorom a Neviem, či ex- existuje uh, u Európskeho súdneho dvoru kompetencia, aby takéto otázky sa príslušne posudzovali. I tu otázka znie, či sa to štiepi, či tu jednoducho komplikované e, témy po právnej stránke budeme musieť e, posúdiť to procesné právo, ako bude postupovať nemecký e, súd a Európsky súdny dvor sa bude musieť, e, možno, e, bude musieť riešiť otázky z prokurátorov týkajúce sa zneužitia práv, takže k tomu by bolo treba mať naozaj osobitné znalosti, pokiaľ viem. Nech sa páči, pán prokurátor. z uvedených dôvodov som, e, som za jednoznačné vyhraničenie toho. čo pripadá na Európsky súdny dvor a tie zvyšné otázky, ktoré majú rozhodovať národné súdne inštancie. Keď pravidlá dopadnú tak, jednoznačne sa vymedzia, tak nevidím nebezpečenstvo konfliktov medzi súdnymi inštanciami. Z časti samozrejme existuje systém. E, Európska únia je právny systém, ktorý má e, v sebe inherentne určitú nestabilitu. A je to teda od, oddelenie od toho e, súdneho dvoru pre ľudské práva v Štrasburgu. Teším otázka pána Fossa, pretože v naš, i v našej ústave je tzv. prirodzený e, sudca a dopredu treba teda stanoviť u postupu Európskej prokuratory v nariadení EPO e, by sa malo zohľadniť, kde národný súdny proces prebehne, kde by prebehol a máme tu i e, prokurátora z Nemecka, ktorý mi osobne povedal, že Nemecko je štát e, spolkový, takže e, konflikty v kompetenciách sú očakávané. Takže keď pravidlá sú jasné, tak konflikty vznikajú naozaj len v extrémnych prípadoch a e, príslušný súd sa sa veľmi jasne dá stanoviť. Ďakujeme. Ak som dobre pochopil, otázka, ktorá sa položila, tak sa týka uznávania e, platnosti e, dôkazov, ktoré sa e, poskytli v inej krajine, pokiaľ ide o pridelovanie kompetencie celých prípadov, ktoré preberá EPO. Pokiaľ ide o problém e, prípustnosti e, dôkazov, tak si myslím, že rozdielne e, texty, ktoré existujú momentálne k spolupráci, alebo teda pravidlá, ktoré tvoria to nariadenie, tak priput, e, e, pridávajú e, E, súdnu príslušnosť a súdneho dvora a vzájomné uznávanie. A to e, podľa mňa e, to pravidlo obsahuje minimálne 99,9 riešení, ktoré sa, ak, sa, ak vyvstanú, dajú sa riešiť problémy, ktoré vychádzajú z európskeho práva, kde súd často pri výklade e, postupoval autonómne, takže e, tá aplikácia je, e, vychádza z textu zmluv. Výručná kompetencia súdu sa tu dá poskytnúť na základe otázky. A ja celkom dobre neviem, ale možno som zle pochopil, v čom sa to zme, čo sa to zmení v tom novom systéme? Je to úplne iné, pretože ak e, tento nový systém, pokiaľ ide o vecné kompetencie, pridáva prvky, e, na základe ktorých prokurátor povie, že tieto e, prípady e, z tých či oných štátov na, kde, súčasne sa nakoniec bude súdiť v tom či onom konkrétnom štáte. A prvý aspekt je položiť si otázku, či preferenčný poriadok vybraný na základe kritérií e, e, kompetencií sa dobre použil, pretože mohlo by sa povedať, že v konečnom dôsledku, že miesto, kde e, vznikli vznikla veľká časť, väčšina tých faktov, ktoré e, tvoria alebo sú podstatou e, daného porušenia alebo priestupku, či by to, sa to malo preferenčne brať do úvahy, aby sa determinovala tá e, súdna inštancia, ktorá tu bude príslušná. To je kritérium, ktoré je objektívne a kritérium miesta, kde sa E, udiala najdôležitejší priestupok. Už tak to je objektívne kritérium a v tomto prípade si myslím, keďže, že keďže ide o porušenie finančných záujmov únie, moja obava je taká, že e, sa minimálne veľmi zvýši práca Bruselu. E, určite sa tu vytvorí nová jurisdikcia na tento nový typ priestupkov a obávam sa, že e, je tu uvaha o kritériách, ktoré vychádzajú z národnosti autora. A je tu určité množstvo problémov, keď je tu plurálny charakter, teda viacerý kolektív autorov, žiadateľov. To sa zohľadní a k tomu prichádza hypotéza v tomto prípade treba e, zobrať iné kritérium a potom otázka domicílu autora. Tu zasa treba zaželať e, bruselskému tribunálu veľa odvahy. V každom prípade Rozumiem talianskému kolegovi. Určite treba ešte ďalej e, uvažovať a treba ale pripustiť, že bez ohľadu na e, predošlé otázky je tu i všeobecná otázka spolupráce, súdnej spolu, e, spolupráce. Treba pripustiť, že že súdy, ktoré to národne riešia, i prokuratúry nemajú e, zlé úmysly a nehovoria si každý deň ráno, koľko národných, e, koľko základných práv e, by som dnes mohol spochybniť, pretože je jasné, že sa zúčastňujeme na národných, solidárnych e, právnych krokoch iných krajín, je základný princíp rešpektovania právneho štátu. Ak e, chceme rešpektovať toto právo, či už je, to ide je vnútorných kontrol EPO, pretože keď si povie e, prokurátor, že to treba posunúť inom, tak to sa posunie inám, do inej, inej súdnej komory. Takže v každom prípade si myslím, že treba e, konštatovať, že je to národná jurisdikcia, je to e, predpis zo zmluv, ak sa to dotkne tej či onej krajiny, treba priznať, že veď ona je členkou EÚ. Je to spoločný základ, treba predsa riešiť a akceptovať spoločné, e, spoločné hodnoty a práva. Ak nie, tak potom ne, nebuďte súčasťou tohto systému. Nemyslím si, že by niekto mohol povedať, že mu čosi uniklo. E, tým som chcel, uh, už by som skončil, ale ešte snáď jedno slovo myšlienke toho, čo sa de, udeje pred stíhaním. J'ai dit ce que on est dans le système intégré dans le droit national. Ide o posúdenie na predbežné etape. Kedy e, sa musí realizovať takáto kontrola pri e, e, prijatí rozhodnutia o začatí trestného stíhania? komu sa má predložiť na kontrolu takéto rozhodnutia, aby sa k tomu mohli vedieť občania a spochybniť to. To by bolo potrebné upovedomiť e, všetkých zainteresovaných a potom sa mm, vzdať e, trestného stíhania. Môžeme dostať nejakú správu e, z OLAFu o tom, že nejaká konkrétna osoba alebo inštitúcie mm, sa zapodeva nechalou činnosťou, že to treba prešetriť. A môže sa zísť e, nejaký senát alebo skupina a povedať, že zdá sa, že e, táto spoločnosť e, robí podvody z DPH, že treba zahájiť e, trestné stíhanie. A e, v rámci e, predbežnej kontroly e, povedať, že e, treba podať správu kontrolným orgánom tej ktorej krajiny o tom, že má alebo nemá zmysel e, robí takéto vyšetrenie. V takom prípade sa nebude konať takéto e, šetrenie. Samozrejme, e, takéto rozprávy sú intelektuálne veľmi stimulujúce, ale veľmi produktívne. No, veľmi pekne ďakujem e, našim steným hostom. A teraz by som chcel pozrieť pana Axela Fösta, aby prišiel sem medzi nás. Ako si to prejete? Ale máme tu pre vás miesto, pokiaľ by ste chceli. Teraz e, čakáme e, pani komisárku Jourovu, ktorá zodpoveda za oblasť spravodlivosti a rodovej rovnosti. Takže zatiaľ si vypočujeme Axela. Ďakujem veľmi pekne. Barbara. Pokiaľ E, ide o mňa. Myslím si, že z dnešnej diskusie um, by sme mali zobrať nasledovné ponaučenie. I veľmi veľa zavisiť, veľmi veľa bude zavisiť, ako sa bude vyvíjať smernica PIF. A pôjde o spoluprácu rôznych inštitúcií, rôznych grémií. Potrebujeme e, veľmi jasné e, pravidla, toto musíme premyslieť, aby to bolo e, efektívne, aby to nespôsobovalo nejaké problémy, ale naopakom jasné pravidla musí byť zároveň aj účinné. To znamená, že v jednotlivých inštitúciách musíme mať definované e, vlastné úlohy, ale napokon to bude potrebovať aj istú flexibilitu. Je to osobitný problém medzi tým, čo sa týka e, nariadenie PIF, teda o, ide o zájmy Európskej únie, takisto čo to má spoločné s EPO, Eurojustom a s vnútroštátnymi orgánami e, na rozličných úrovniach, aby sme vedeli, kto je za čo zodpovedný. To si vyžaduje ešte bližšie e, vysvetlenie e, s tým, aby tento systém nebol vnútorne rozporúplný, aby nevznikali nejaké mm, E, e, komplikácií z hľadiska kompetencie. Pokiaľ ide o OLAF, e, treba ešte premyšľať o tom, či nebude mať iba takéto úlohy alebo nejakú vnútornú revíziu. Aj tu by sme mohli prispieť k nejakému riešeniu s tým, aby OLAF bol zároveň aj zdrojom informácií alebo odborných skúseností pre úrad Európskeho prokurátor, aby poskytoval aj operačnú podporu, ale e, myslím si, že treba sa tým zapodevať do hĺbky a premyšľať o tejto eh, spolupráci, aby sme dostali nejaký jednoznačný pokrok potrebujeme určitý koordinačný mechanizmus, ktorý treba do tohto e, všetkého e, vložiť. Som si samozrejme vedomý e, prípadných problémov a myslím si, že cesta, ktorú nastúpime, musí vyústiť do nejakých výsledkov. Ďakujem pekne, pán kolega Foss. A teraz by som tu e, rada e, e, tu privítala pani komisárku Vieru Jourovú, ktorá má na starosti oblasť spravodlivosti a rodovej rovnosti. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste prišli medzi nás. Máme ešte niekoľko minút pre toto vypočutie a radi si vypočujeme a vaše názory. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, ctení poslanci, dovolím si povedať niekoľko slov. E, teda, ospravedlňujem sa za e, meškanie. E, práve som priletela z Lisabonu a trošku sme mali meškanie kvôli problémom v Bruseli aj zápcham. Takže veľmi pekne vám ďakujem za túto možnosť zúčastniť sa tohto vypočenia. A je to veľmi dobre načasované, pretože teraz sa dostávame do záverečnej fázy rokovanie o úrade e, Európskeho prokurátora. To znamená, že budeme musieť čoskoro požiadať parlament, aby viedril e, súhlas. A e, veľmi dobre si pamätám naše diskusie zo včerajška dneška s portugalskými kolegami, pretože do značnej miery Mm, e, e, naše diskusie sa týkali aj otázky Európskeho prokurátora. E, v rade sa dosiahol značný pokrok. Členské štáty z koncepčného hľadiska viedrili podporu tejto myšlienky a podľa všetkého sa tohto roku podarí dosiahnuť dohodnúť sa na všeobecnom prístupe. tam s tým, že nastupujúce slovenské predsedníctvo bude nám dobrým partnerom. Už som ale diskusie s novou ministerkou spravodlivosti, je pripravené prevzať e, e, túto agendu z holandského, od holandského predsedníctva. A musím povedať, že e, Holandsku sa podarilo dosiahnuť významný pokrok. E, E, Mojím cieľom v rámci týchto zložitých e, rokovaní vždy bolo a stále je e, zabezpečiť nezávislé a účinne konajúce úrad Európskeho prokurátora. Tento úrad musí zaistiť silnejšiu mm, ochranu finančných zájmov Európskej únie musí zabezpečiť pridanú hodnotu z hľadiska praktických pracovníkov, daňových poplatníkov pre nás všetkých E, v rámci svojich rokovaní s ministrami, generálnymi prokurátormi a odborníkmi vždy zdôrazňujem veľmi dôležitý aspekt. E, úrad Európskeho prokurátora by nemal nahradiť e, prokuratúru na vnútroštátnej úrovni. To sa bude budovať ako niečo nad vnútroštátnym systémom s tým, aby riešil úlohy, ktoré nedokážu jednoducho vyriešiť e, vnútroštátne orgány, pretože hovoríme teraz o trestnej činnosti, e, ktorá častokrát má cezhraničný rozmer. Aby sme dosiahli, e, naplnili svoj cieľ nezávislého účinného úradu, ešte musíme urobiť veľa práce. Poprvé, E, musíme e, e, jednoznačne stanoviť kompetencie Európskeho, úradu Európskeho prokurátorom. Musíme určiť, ktoré kompetencie budú prioritné. Príslušné ustanovenia musia byť vyvážené s tým, aby to nie kompetencie v prípade, prípadov, v prípade PIF smeme sa, e, e, musíme, prepačte sa, vyhnúť e, nebezpečenstvu duplicity prieťahov v rámci vyšetrenia koncom júna. Plánujeme stretnutie s odborníkmi z viacerých členských štátov. Hovoríme tomu reality check aby sme to porovnali so skutočným stavom. Budeme analyzovať súčasné kompetencie, existujúce štruktúry, E, budeme analyzovať e, organizačné, finančné e, a zamestnanecké aspekty a v rámci tejto analýzy skúsime zobrať nejaký príklad a mm, nechať ho prejsť štruktúrami Úradu Európskeho prokurátora s tým, aby sme sa uistili, že tento model je funkčný Navrhujem, aby e, e, e, táto skúška sa urobila niekde v Európskom ústave na výkon trestu. Aby sme si vedeli uvedomiť, že ide o skutočných ľudí, ktorí sú obvinení z nejakých trestných činov. Musíme si uvedomiť, že tento postup nesmie byť príliš komplikovaný alebo zdlhavý E, máme veľký záujem o to, aby úrad Európskeho prokurátora zabezpečoval e, e, konanie bez preťahov. Na základe diskusí s pani spravodajkyňou a niektorými ďalšími poslancami chcel by som dnes potvrdiť, sme presvedčení, že DPH musí sa, byť, musí sa stať súčasťou smernice PIF a rozsahu pôsobnosti EPO e je tu určité odporúčanie Európskeho súdneho dvoru a musíme to dodržať. Po tretie, treba opätovne e, sa vrátiť k podrobnostiam štruktúry. Obávame sa dôsledkov e, možných sporov medzi dozorujúcim prokurátorom na vnútroštátnej úrovni a konaniem Európskeho prokurátora pokiaľ sa zachová tento princíp e, e, e, dôležitej úlohy vnútroštátnych orgánov, treba ratať s tým, aby konkrétne prípady potrebné pre fungovanie úradu sa delegovali. Som za to, aby sa vytvárali stále fungujúce senáty, ale obávam sa, že ich účinnosť sa môže znižiť možnosťou delegovania a rozhodovania E, vnútroštátnym prokurátorom v prípadoch, ktorých e, hodnota je menej ako 100 tisíc eur. A to spochybne e, pridanú hodnotu trvalo fungujúcich senátov. Myslím si, že takéto prípady delegovania by sa mali týkať prípadov s menšou hodnotou s tým, aby úrad Európskeho prokurátora vykonoval európsku politiku trestného stíhania. A po štvrté, E, e, e, treba posilniť procesné záruky, právo na právnu pomoc, právo na prekladanie dôkazov a právo požiadať EPO, aby zhromažďoval dôkazy, tak ako to navrhovala komisia. To sa musí vrátiť späť do nariadenia. Procesné záruky musia poskytnúť dodatočné záruky, E, ktoré budú e, vyvažovať celé európske právomoci EPP u e, práva podozrivých alebo obvinených osôb v zmysle vnútroštátneho práva nie sú postačujúce. Po piaté, vidím jasné prepojenie medzi pridanou hodnotou Úradu Európskeho prokurátora a jeho kompetenciami riešiť aj prípady podvodu v oblasti DPH E, e, s prehľadnutím na rozhodnutie Tariko potrebujeme sa dohodnúť na tom, že e, určité cezhraničné prípady budú spadať do pôsobnosti Európskeho prokurátora. A to je téma mojich diskusí s ministrami spravodlivosti. Už som to preberal aj s niektorými ministrami financí. Musia totiž si uvedomiť, čo sa tu pripravuje a mnohí ministri financí E, sú presvedčené, že ide o daňovú problematiku a mojou úlohou vysvetliť e, e, svojim kolegom členských štátov, že ide o záležitosť trestného práva. Diskutujeme o tom s ministrami, s generálnymi prokurátorami, hovoríme o rozsahu pôsobnosti o podstate prípadov e, podvodu v oblasti DPH, ktoré bude prešetrovať úrad Európskeho prokurátora. Mám jasné stanovisko, pôjde o cezhraničné e, e, rozsiahle prípady, kde vnútroštátne orgány nemajú dostatočnú kompetenciu, aby mohli to vyšetrovať účinne. Teda ide o prípade, ktoré e, presahujú e, e, kapacitu a regionálne obmedzenia. Tu si viem jasne predstaviť, že v takýchto prípadoch sa vytvárajú spoločné vyšetrovacie týmy. To je súčasný prístup, súčasná metóda v prípade cezhraničných, či už karuselových alebo iných mechanizmov podvodov e, v oblasti DPH. Súhlasia so mnou, keď hovorím, že takéto e, vyšetrovacie týmy sa vytvárajú odchod v každom konkrétnom prípade. Ale ak bude existovať Európsky úrad, e, budeme mať celý európsky kompetentný tým na vyšetrovanie takýchto podvodných prípadov a ten bude mať inštitucionálnu pamäť a kontinuitu a to znamená osobitnú výhodu e, e, úradu Európskeho prokurátora. Myslím si, že takto bude účinnejšie a hádam aj e, z finančného hľadiska výhodnejšie tiež v prípade stíhania cezhraničných podvodov na DPH. Takže vážené dámy, vážení páni, chcel by som vás vyzvať, aby ste podporili nás bez ohľadu na E, e, politickú príslušnosť, ide o e, komplexnú agendu, potrebujeme podporu zo všetkých politických skupín, aj rezortov financí a spravodlivosti. Dúfam, že sa nám podarí dosiahnuť pokrok aj v otázke naredenia Eurojust a s tým, aby sme aktualizovali, vylepšili fungovania tejto inštitúcie, je najvyšší čas, aby sme rozbehli E, rokovania e, v tejto oblasti, pretože vyjednávania o e, úrade Európskeho prokurátora dosahli určitú úroveň a treba sa snažiť o dohodu aj v tomto nariadení do konca tohto roka. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Ringrazio la commissaria per il suo prezioso... Ďakujem pekne, pani komisárka, za váš príhovor a za spoluprácu na týchto témach a iných. Dostali sme sa na koniec tejto konferencie, tohto vypočutia. Ďakujem vám veľmi pekne za vašu účasť. Ďakujem aj pánu Fosovi. A v Európskom parlamente sme si dali tú výzvu chceme ju aj prekonať. Chceme silnú, účinnú Európsku prokuratúru a reformu Eurojustu tak, aby Eurojust bol posilnený právnym základom a konzistentnejšími zdrojmi. Výzvy, ktoré príjmame bežne, aj prekonávame. Ďakujem všetkým rečníkom, ktorí sa zúčastnili dnešného rokovania. Aj za diskusiu. Ďakujem pekne a všetkým želám pekný večer.